Vážené dámy a páni, budeme pokračovať a ak e, sa nám e, podarí hovoriť tak, aby sme dodržiavali rečnícky čas, tak o 3 čtvrte na 6 budeme môcť e, zasadnúť v zostave koordinátorov. Takže vás poprosím, ale bude to možno len, ak budete naozaj hovoriť vyhradený čas, a to nie len teraz, ale počas celého dňa. Takže výsledok zasadnutia koordinátorov je následovný. Schválenie februárového um, programu grécké požiadavky na neskôr. Všetky požiadavky skupiny e, boli e, zapracované s výnimkou 005 Donána Parta. Toto je vec odložená na marec, je to nahradené petíciou um, ehm, 0841 o žiadosti ST, žiadosti SAD. E, ďalšia 0573 bude to doplnená do marcového zasadnutia a pozvánku dostane E, starosta maratóny. 841 to je naliehavá vec, tam, bolo požiadané, tam boli požiadané francúzske orgány a komisia o poskytnutie informácií a zostatok sporných odporúčaní sa bude riešiť dnes, ako som už povedala. Takže pokúsme sa, prosím, hodnoť, hovoriť veľmi stručne, aby sme to zasadnutie koordinátorov mohli naozaj absolvovať po poslednej téme dnešného popoludnia a to, ako som povedala, zhruba o 3 čtvrte na 6, 45, aspoň dúfam. K bodom B tie budú v písomných výstupoch. Um, bola tu ehm, návšteva do Navšteva v Lusáci v Nemecku na zistenie faktov, zisťovanie štruktúry programu a ostatných e, informácií. A poprosila by som poradcov, politických poradcov, aby boli tiš, tichší. Prosím vás, e, e, politickí poradcovia na tej strane po mojej lavici, utište sa. Každý na vás teraz pozerá, takže sa pokúste usadiť čo najrychlejšie. Dobre, Mm, druhá návšteva na zisťovanie faktov v prvej polovici tohto roka pôjde na Cyprus do Famagusty, bude sa to konať v maji a návšteva bude trvať 2 dní. Verejné vypočutie o Brexite sa bude konať 1. februára po obede a Libe to akceptovalo, teda budeme to robiť spoločne z LIBE a toto sa bude diať často. K verejnému vypočutiu o ECI, e toto bude v spolupráci s AFKO, včera koordinátori vzali na vedomie návrh programu a e, k výskumnému programu sme sa rozhodli zoznam, ako bol navrhnutý predtým, ponechať. E, je tu jedna zmena zelených, ktorou nahrádzame One Study, formuláciou A Study for Labeling Food, Food, food Products and Cosmetics. Toto je zmena, ktorá bola v texte schválená. Ústna otázka. E, Tuto sme e, podporili, teda je to e, ústna otázka k uzneseniu o ochrane práv pracovníkov v dočasnom alebo neistom zamestnaní. Pani Valina, vďaka vám, vy zachraňujete tvár tohto výboru, pretože ste sa rozhodli ísť do Peru, do Limy k téme petícií. Táto delegácia e, tam bude aj Renáte Weber, ktorá bude predkladať, e, e, ktorá, ktorá bude užiavať kontakt so sekretariátom. Takže minimálne dvaja ľudia budú informovať o tomto procese petícií z Peru. Ďakujem vám za vašu ochotu. Um, vstupy k pracovnému programu ECA a 2019 a prezentácia správ. Tu koordinátori boli pozvaní, prizvaní, aby predkladali návrhy k programu ECI do 29. januára e, a podporili tiež myšlienku prizvať e, členov dvora auditorov a Um, ich účasť na zasadnutí nášho výboru. Teraz eh, k záležitosti FATKA. Eh, otázka súladu. Toto je veľmi dôležitá záležitosť. Bolo to odložené, v, eh, teda, keďže sa nedost, ne, nebola odpoveď komisie, komisára. A včera koordinátori rozhodli, že zotrvajú v kontakte s komisiou, požiadajú komisiu o čo najrychlejšiu odpoveď. A veľmi dôležité, aby sme tu odpoveď dostali Týka sa to toho, ako vlastne v, tomto, v tejto veci napredovať. Koordinátori ďalej um, vzali na vedomie informácie, ktoré boli poskytnuté. Úplný zoznam dostanete v písomnom výstupe. Takže to je všetko zo zasadnutia koordinátorov. A teraz e, budeme hlasovať? Nie, rada by som vám poskytla ďalšie informácie. Dnes okolo 10.30 e, sem príde delegácia Marockého parlamentu ktorých zaujíma práca nášho výboru. Takže e, títo poslanci Marockého parlamentu prídu o 10.30. Ehm, bude s ním, je s nimi naplánovaný aj pracovný obed po e, tomto dopoludnejšom zasadnutí. Takisto tu privítame skupinu ekologických e, farmárov z Rakúska, ktorých zaujíma otázka petícia fungovania nášho výboru. A teraz by som sa chcela e, dostať k hlasovaniu. Dám vám možnosť teraz zahlasovať. Poprosím vás, aby ste si pripravili hlasovacie karty. great grand come to our group. you start with. Okay. Okay, okay. Dobre, takže uh, vítam tu pána Vilana. Prosím, zasunte si hlasovaciu kartu do zariadenia. Teraz sa dostávame k hlasovaniu. Návrh eh, návrh e, návrhu e, na skrátené uznesenie o boji proti, diskrim, o boji proti diskriminácii občanov EU a tak ďalej. E, citácia 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Citácia 6, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Citácia 8, <laughs> za, proti, zdržali sa schválená. Citácia 19 za, proti, zdržali sa schválená. Citácia 20 za, proti, zdržali sa schválená. Úvodné ustanovenie F, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť za, Um, tá prepadáva, pardon, máte pravdu. Mm, úvodné ustanovenie O. Tiež v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť prepadáva. Uh, odsek 11, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Odsek 12, ehm, prvá časť, ehm, to je osobitné hlasovanie, celá, celý riadok. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Ja myslím, že by sme toto mali overiť, takže otváram hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Čo sa stalo? Nefunguje nám elektronický hlasovací systém. Skúsime ho ešte raz. E, takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže skúste, iný, skúste inú staničku, prosím. Komu to nefunguje, každopádne je to schválené. No. Ďalej, e, rozdelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Aj toto, myslím, musíme overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť ehm, za, proti, zdržali sa zamietnutá. a zbytok prepadáva. Teraz ideme k odseku 14. Aj ten prepadáva, keďže to bolo zamietnuté. Teraz e, pôjdeme na odsek 14 v druhých, dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť e, za, proti, zdržali sa, schválená. Odsek 15, e, tiež dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Odsek 16, to je rozdelené hlasovanie, za, proti, zdržali sa, schválená. A teraz e, ideme na rozdelené hlasovania. Sú dve. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. No a ten zbytok prepadáva, ideme na odsek 17, kto je za, proti, zdržali sa, overíme to. 17, pripomínam 17. E, schválené Jedným hlasom. Dobre, že sme overili. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 18. Za? Proti? Zdržali sa? Musíme to overiť. Kde Dobre, uzavreté, uzavreli sme hlasovanie, to schválené. Odsek 19, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť eh, za, proti, zdržali sa, schválená. A záverečné hlasovanie, toto prebehne elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené. Ďakujem veľmi pekne. Takže tuto. Teraz prechádzame k stanovisku o iniciatíve európskych občanov. Jarek je tu, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ak by sme mohli poprosiť eh, ticho v sále. Predtým, než dáme slovo Jarekovi, hovorí pani predsednička, každý, kto chce teraz opustiť sálu, poprosím vás, aby ste to robili čo najtichšie, najelegantnejšie, ako viete. Takže, Jarek, máte slovo. V prvom rade by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili o revízii iniciatívy európskych občanov na našom výbore. E, e, hlavný, hlavná, hlavnú správu bude spracúvať AFKO, sekundárnu správu Code. E, nové, nové nariadenie o ECI bolo schválené v septembri, 13. septembra 2017. Táto správa navrhuje kompletnú revíziu pôvodného nariadenia a hlavným cieľom je zvýšenie prístupnosti ECI, e, odstránenie určitých e, prekážok vo fungovaní a možnosť podpory organizátorov tak, aby sa využil plný potenciál e, tohto, tejto európskej občianskej iniciatívy. Toto je vlastne nástroj na to, aby občania boli bližšie k Únii a našim cieľom je zvýšenie ich účasti na fungovaní únie. No a ja som rád, že hlavné body návrhu komisie sú e, rovnaké ako to, čo my sme v júli minulého roka napísali v našom stanovisku. To ma teší. A ak sa na to pozriete detálne, tak vidíte, že výlučná právomoc nášho výboru je chránená v rámci pravidla 54. Teraz e, by som prešiel návrhom komisie je tu mnoho záležitostí, ale ja by som chcel spomenúť len tie hlavné. V prvom rade treba zlepšiť systém registrácie, vrátanie možnosti čiastočnej registrácie iniciatív a tiež e, možnosť e, zavedenia online platformy, ktorú by prevádzkovala komisia a vytvorenie helpdeskov ktoré by prevádzkovali organizátori. E, centrálne, centrálny systém zberu elektronických podpisov by prevádzkovala takisto komisia v zmysle tohto návrhu a je tu aj návrh na to, aby sme znížili najnižší vek e, účastníka na 16 rokov. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť väčšiu flexibilitu e, v životnom cykle ECI pre ľudí, ktorí vedú kampane v rámci ECI a to um, tým, že sa zjednotí dátum, odkedy sa započítava započítavajú hlasy. Dúfajme, dúfam, že tento nový systém zjednotí a zjednoduší dátové teda požiadavky na uvádzanie údajov zo strany signatárov. Dúfame tiež, že sa zvýši transparentnosť a že mm, takisto sa takýmto spôsobom podporí šírenie povedomia a samozrejme chceme sprehľadniť aj financovanie ECI. Tieto všetky návrhy smerujú k celkovému cieľu dosiahnutia plného potenciálu ECI, alebo teda iniciatív občanov ako, ako nástrojov na participáciu občanov my sme podobné myšlienky už e, formulovali v stanovisku Pety minulý rok a som veľmi rád, ako som už povedal, že komisia tieto naše návrhy zapracovala do svojho návrhu na prepracovanie. Ja by som chcel pripomenúť, že, návrh, že článok 14 e, návrhu týkajúci sa fázy verejného vypočutia, e, toto je vec, ktorá by mala prebiehať na pôde Európskeho parlamentu a prináležala by výlučne nášmu výboru. Podľa nášho názoru by sme sa na toto mali tiež zameriavať. No a teraz, ako ja vnímam tento návrh? Návrh komisie je podľa nášho názoru inkluzívny, ale stále by sme tam vedeli nájsť miesta, kde sa dá zlepšiť. Ako výbor PETY máme síce výlučnú právomoc riešiť vypočutia ECI, avšak návrh ehm, ehm, by mal ísť ďalej a to z hľadiska tak procedurálnej ako aj technickej e, miery zjednodušení ECI je iste dobrý návrh eh, v tom, že komisia zavádza formuláciu balanced hearings, teda vyvážené vypočutia, na ktorých sú prítomné viac, prítomné viaceré zainteresované strany. Eh, ja sa domnievam, že aj komisia by mala byť pozývaná na takéto stretnutia a zástupcovia tých troch inštitúcií, teda parlamentu, komisie a rady, ako aj iné inštitúcie a poradné orgány únie by e, mali byť e, zaradené medzi zainteresované strany, ako aj tí, ktorých to zaujíma. Títo všetci by mali mať možnosť zúčastňovať sa na e, vypočutí. Domnievam sa, že by sme mali zvýšiť viditeľnosť úspešných inic- občianských iniciatív. Mali by sme tiež zvýšiť viditeľnosť e, takýchto aktivít pre verejnosť. A môj návrh je taký, že by sme mohli možno e, rokovať v pléne o úspešných e, európskych občanských iniciatívach a možno by nebolo zlé, keby sme k takýmto úspešným iniciatívam príjmali aj uznesenia. Domnievam sa, že je nevyhnutné nahrádzať e, cestovné náklady pre organizátorov a expertov na účasť na týchto vypočutiach. Toto je e, pravidlo, ktoré platí v súčasný, pri súčasných zasadnutiach výboru, takže nevidím dôvod, prečo by sme to nemali uplatňovať aj pri, v prípade ECI. Ďalej by som chcel upozorniť na to, že treba vytvoriť jedno či viacero e, fyzických kontaktných miest v členských štátoch na to, aby sme organizátorom ECI poskytli určité zázemie, určitú e, organizačnú podporu. My si musíme uvedomiť, že nie všetci ľudia stále majú prístup k internetu a používajú ho pravidelne. Takže treba, aby sa verejnosť dozvedela o tomto veľmi dobrom nástroji e, prostredníctvom nejakého re- reálneho fyzického kontaktného miesta. Mm, záverom by som chcel otvoriť jednu kontroverznú záležitosť, ktorá už bola súčasťou toho nášho stanoviska aj minulý rok. Ehm, je tu evidentný konflikt záujmov, ak e, sa pozrieme na ECI, pretože v tej podobe, ako je to naformulované teraz, tu Európska komisia má výlučné právo posudzovať ECI a ich prípustnosť a ďalej má výlučné právo ich registrovať a má tiež výlučné právo hovoriť o akýchkoľvek legislatívnych, prípadných legislatívnych krokoch. Takže zase tu rozhoduje komisia a komisia by rada aj spolu organizovala vypočutia. A podľa môjho názoru toto je jasný konflikt záujmov a tieto právomoci by mali byť trocha, trocha viac rozdelené, rozšírené medzi viacerých aktérov, pretože uh, Ehm, jednoducho mi to nepríde vhodné, aby komisia koncentrovala všetky tieto veci na seba a to je, to je vec, o ktorej môžeme hovoriť, niečo treba s touto vecou robiť, e, treba ju nejakým spôsobom vyriešiť. E, teda tak, aby komisia nemala všetky tieto právomoci sústredené vo svojich rukách. Mne, mne to Jarek prípada veľmi rozumné, hovorí predsednička. Pozrime sa, čo si myslia ostatní. Máme tu tieňových spravodajcov. Máme, je tu Marlena Mici, ktorej dávam slovo ako prvej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je určite... <laughs> Ospravedlňte môj hlas. Toto je zaujímavá vec, ale mám pocit, že celá táto iniciatíva nebola extrémne úspešná v tom, že občania nedostali všetky informácie, ktoré by mali je tu navrhnutých niekoľko zmen, zmien, ktoré podľa môjho názoru idú pozitívnym smerom, avšak ECI musí e, sa zásadne zlepšiť na to, aby to bolo to bola užitočná aktivita, ktorá nebude len mrhaním času a mm, o niekoľko rokov sa k tomu vrátime a budeme konštatovať tie isté problémy. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby práva občana boli ďalej posilňované, mm, tak aby mohli tí občania mať reálny vplyv na chod veci a treba tie byrokratické pravidlá ECI pozmeniť tak, aby boli viac naklonené tým užívateľom. Ja eh, len, aby som hovorila stručne, sa sústredím na tie veci, ktoré, eh, ktoré mňa zaujímajú v tejto správe. Jedna z vecí, ktorá podľa mňa je dôležitá, je požadovaný počet podpisov v súčasnosti je tá hranica 1 milión, ale čo ak sa nazbiera 100 tisíc podpisov? Budeme takúto iniciatívu úplne ignorovať? Na to, aby to bolo skutočne um, efektívne z hľadiska nákladov a zároveň demokratické, musíme nájsť riešenie, kde podpisov bude, alebo teda, kde e, tých podpisov môže byť veľký počet, aj keď nedosahuje hranicu a v takom prípade sa tiež niečo urobí. A komisia navrhuje, aby sa aby sa podpisy, dajme tomu, spočítavali v členskom štáte, e, kde, kde občan má občianstvo, ale čo ak človek býva mimo členského štátu, budeme takéto podpisy úplne ignorovať? Tiež vítam nový článok o informácii a podpore, ktorú komisia poskytuje organizátorom ECI, a to osobitne nové ustanovenia o online registri a prekladateľských službách, ktoré zabezpečí komisia. Avšak mali by sme explicitnejšie Um, popísať, aká podpora, aká organizačná podpora a aké prekladateľské služby sa budú poskytovať. Ďalej, um, e, možnosť alebo podmienky registrácie ako ECI. Tu sú tri základné veci. V prvom rade e, dôvod na registráciu, napríklad rozsah e, témy, ďalej čiastočná registrácia iniciatív a vysvetlenia zamietnutia zaregistrovať iniciatívu. Toto, je vec, alebo toto sú veci, ktoré sú len čiastočne riešené. A toto sú reálne problémy, s ktorými sa občania stretnú. Čiže toto by malo byť definované veľmi jasne. A ďalej eh, by som chcela um, povedať, že um, keď hovoríme o tej skupine organizátorov, tu treba riešiť niekoľko vecí. Ak sa chcú napríklad v skupine organizátorov zúčastniť právnické osoby a časť eh, zodpovednosti a postihu organizátorov E, hovorí o osobách, tak aký dopad to bude mať na právnické osoby. Že my zase potrebujeme túto vec mať úplne jasnú a ja vítam návrh komisie v tom, aby všetci organizátori mali tú flexibilitu, že sa rozhodnú, kedy začnú zbierať podpisy. To je podľa mňa dobrá vec, ale e, a teraz vlastne organizátori budú mať možnosť pozmeniť iniciatívu alebo zaregistrovať ju čiastočne u komisie, ale tie detaily teda, teda by bolo dobré dopracovať už teraz. To je teda niekoľko takých myšlenok. E, ja um, budem mať aj ďalšie návrhy v priebehu nášho zasadnutia. Každopádne myslím, že včera večer sme e, povedali veľmi e, zaujímavú vec. Komisia do tohto investovala veľa energie a ten prístup rozšírenia zainteresovaných je podľa mňa v princípe dobrý, takže si myslím, že na tomto, na tejto môžeme pracovať. Ďakujem pekne. Ja ako predsednička vítam túto plodnú spoluprácu. Naozaj funguje vynikajúco. Pán Matias, dúfam, že v rovnakom duchu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval kolegovi Valesovi. Gratulujem k vašej správe, kolega Valesa. Na úvod by som chcel uviezť jednu takú poznámku, Konkrétne ide o to, že ECI je nástroj participatívnej demokracie. O toto ide. No a väčšinou sme zvyknutí na reprezentatívnu demokraciu, takú, ktorá funguje prostredníctvom poslancov, ktorí sú teda volení európskymi občanmi a konajú v ich mene. Čiže toto je nový postup, ktorý by mal byť otvorený pre všetkých občanov a nemala by tam byť žiadna byrokratická záťaž aby občania naozaj mali možnosť takéhoto priameho vstupu. Lebo ak budeme brzdiť alebo obvedzovať tento proces participatívnej demokracie, tak skrátka e, mm, dosiahneme ten cieľ, ktorý je stanovený v zmluve. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať. A potom je tu ešte ďalšia vec, konflikt záujmov. E, v širšom zmysle ste to uviedli vy. A ide o to, ako je to s pozíciou komisie v rámci celej tejto štruktúry ja som to spomínal na plene, a hovoril som to aj Timmermansovi, e, že komisia by nemala mať až toľko kompetencií, pretože naozaj ide o priamy vstup občanov. Oni budú mať možnosť zbierať podpisy s cieľom presvedčiť komisiu prijať nejaký legislatívny akt v nejakej oblasti. Čiže celá tá príprava, kontrola, teda či všetko je správne, či naozaj tých účastníkov je viac ako milión, či sú z potrebného poštu členských štátov a tak ďalej. Takže takáto byrokratická záťaž alebo celý tento byrokratický proces predsa nemôže byť v rukách komisie, ktorá potom aj rozhodne o tom, či je to prípustná iniciatíva, či sa dá realizovať a potom zase to bude komisia, ktorá bude pripravovať ten legislatívny akt, legislatívny návrh. Čiže naozaj e, tá komisia je tam veľmi prítomná. Takže by som navrhoval, aby to bol ombudsman. Inštitucionálne by som to upravil tak, že to bude ombudsman, ktorý bude mať na starosti ECI. Tam sa budú tie všetky obracať. On bude vyhodnocovať prípustnosť jednotlivých iniciatív. A ak povie áno, v tom prípade komisia už má za úlohu iba prísť tým legislatívnym aktom. Čiže vaša pripomienka, pán Válesa, naozaj, naozaj platí. Napríklad tie verejné vypočutia um, tiež musíme vyslať určitý signál aj politického charakteru s tým, že je potrebné tú komisiu nejako oddeliť od celého toho postupu, pretože oni sú ten orgán, na ktorý sa občania v zásade obracajú v konkrétnej téme. Ale komisia nemôže predsa kontrolovať celý ten postup ako taký. A tie ďalšie veci, áno, veci sa majú zjednodušiť, majú sa sflexibilniť. Napríklad TTIP. Tam naozaj občania mali veľké obavy, ktoré aj vyjadrovali Napríklad voda, to je tiež verejný statok, nedá sa privatizovať. E, čiže to, že sa to nariadenie pozmeňuje, to je podľa mňa už krok správnym smerom. A potom sa to dá rozmeniť na drobné detaily povedomie, členské štáty, občania poznajú svoje práva, informoval ich niekto. Tak tie, také tie fyzické kontaktné miesta, ktoré poskytujú informácie. Informácie sú kľúčové, potom technická pomoc, preklady, tiež e, nejaká možnosť asistencie. Toto všetko je potrebné zohľadniť. A to, čo povedala pani Mici, občianská iniciatíva je pre občanov. Áno, máte pravdu, ale z toho vyplýva, že právnické osoby alebo nejaké iné subjekty podľa práva sa nemôžu priamo zúčastniť. Áno, podpornú funkciu môžu mať, áno, nejaké občianske hnutie e, môže pomáhať, ale nemôže byť signatárom. Zmluva hovorí jasným jazykom. Ide o participatívnu demokraciu na úrovni občanov a nie na úrovni právnických osôb, e, to znamená že mimovládky a tak ďalej, sú ako signatári mimo tohto procesu môžu pomáhať, poskytovať podporu, ale sú to jednotlivci, ktorí podpisujú. Napríklad aj členovia tohoto hnutia môžu ako jednotlivci iniciatívu podpísať. Potom transparentnosť, áno, tá je dôležitá, ale ide mi hlavne o konflikt záujmov, e, ktorý je podľa mňa dôležitý. Áno, ten minimálny vek 16 rokov, to je v poriadku. A je to taká osvetová vec pre mladých, pretože oni sú tými budúcimi občanmi, ktorí sa budú zúčastňovať na voľbách a na teda dianí v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem, naozaj vynikajúce pripomienky. Veľmi sa teším, že tá spolupráca sa tu črtá veľmi, veľmi slubne. A teraz vás slovo pán Terika Braz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel potýkať aj pánovi Valesovi. A ďakujem aj Grékom, lebo plne súhlasím s tým, čo povedali. Ja som tieňový spravodajca tu a zároveň e, pre podobnú tému tiež spravodajca v Avko. Ja som vždy v tom tieni, že? No čo, že by aj môj život bol iba takým tieňom skutočného života, e, mám trošku obavy. No už neviem, ja sa snažím žiť skutočný život a nie taký tieňový. Dobre, takže som tieto aj tu, aj v AVKO. Dovolte mi, aby som možno trošku zopakoval tie hlavné argumenty mojej skupiny v tejto súvislosti. Áno, k nejakým zlepšeniam došlo. Tešíme sa z nich. 13 ich je tam. Nebudem ich spomínať jeden po druhom. Sú tam zlepšenia, to je super. Rád by som však zdôraznil štyri také body, ktoré podľa nás majú veľký význam. Ehm, niekedy to aj zodpoveda tomu, čo ste vypovedali. Poprvé, rozsah. Komisia sa drží toho úzkeho formulovania že tie iniciatívy musia byť e, v kompetencii Európskej komisie podľa zmluv a tak ďalej. Mm, ja by som navrhol, aby sa tamto znenie pozmenilo tak, aby tam boli všetky ECI zamrané na otázku, ktorá spadá do kompetencie komisie na predloženie návrhu nového právneho aktu alebo zrušenie alebo revíziu existujúceho právneho aktu Európskej únie s cieľom implementovať alebo revidovať zmluvy. Čiže my by sme to rozšírili a navrhujeme takúto formuláciu na rozdiel od formulácie, ktoré sa drží komisia. Druhá vec, a tam s kolegami súhlasím, že potrebujeme naozaj nezávislý orgán, ktorý bude preverovať e, zákonnosť e, tých registrácií. Neviem, či to má byť ombudsman alebo kto, o tom sa dá diskutovať. Mm, zase nie je mi to jedno, ale musí to byť e, nezávislý orgán a pán Vále sa to tiež zdôrazňoval, takže ďakujem. No a potom follow-up, e, čo po tej iniciatíve. E, lebo ak s niečím dobrým začneme, v poriadku, ale ak to potom ani nezavršíme, tak čo z toho je nič. Čiže následné kroky komisie, to návrh komisie nejako nemení. My navrhujeme, aby sa tam objasnilo, že e, sa očakáva návrh právneho aktu od komisie, teda posilníme to formuláciu tak, aby sa zabezpečilo, že komisia vysvetlí dôvody naozaj detailne v prípade, že odmietne prijať nejaké kroky v súvislosti s ECI. No a potom follow-up zo Stredovského parlamentu. Zase žiadne zmeny. Naša skupina navrhuje, aby bola rozpráva v pléne a aj hlasovanie s uznesením, s odporúčaním pre komisiu, odporúčaním pre komisiu to bude, či je podľa parlamentu potrebné navrhnúť právny akt, tiež s možnosťou navrhnúť legislatívnu správu z vlastnej iniciatívy v prípade, že komisia reagovať nebude. Čiže my by sme chceli, aby Európsky parlament bol taký proaktívnejší v tejto oblasti. Teda, aby prichádzal s odporúčaniami pre komisiu. Toto je naše stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme, pán Derika Brás, za váš príspevok. Áno. skupina dynamika je tu veľmi zaujímavá. Všetky skupiny iste budú mať silnú pozíciu, nielen v tomto výbore, ale aj v celom parlamente. A ja osobne, ak dovolíte, som presvedčená, že naozaj musíme posilniť spoluprácu aj medzi inštitúciami. Čiže každý bude dávať aj brať, e, nie že by ten víťaz bral všetko, nie, ide naozaj o vzdielanie kompetencií, úloh ale aj zodpovednosti. No a potom budeme zdieľať aj tie úspechy a tú radosť na záver. A teraz zastupca komisie. O, prepašte, o, ešte pani Evi. Nevšimla som si vás, samozrejme, že máte slovo, pani Evi. Ďakujem, Cecília. pokiaľ ide o tento spis, túto agendu, tak chcem vystúpiť, aby som zvoraznila to, čo už vyjadrili kolegovia, s ktorými súhlasím a aby som sa troška zamerala na niektoré body e, principiálnej povahy, ktoré by som chcela s vami, o ktoré by som sa chcela podeliť. Prvá vec e, sa týka samotnej úlohy komisie, e, ktorá vlastne v rámci svojho legislatívneho monopolu alebo monopolu na legislatívnu iniciatívu vystavila riziku, existenciu, existenciu a kvalitu tohto nástroja. Z môjho pohľadu by bolo preto nevyhnutné zmeniť veci, ktoré sa týkajú zmluv, tak aby sme prepožičali tomuto nástroju skutočnú silu a dôstojnosť, a aby sme sa práve vyšli, eh, pardon, vyhli tej diskrečnej právomoci, ktorú požíva v súčasnosti komisia. Po tejto úvodnej pripomienke sa dostávame k tým konkrétnostiam tohto návrhu na riadenia. Z nášho pohľadu je nevyhnutné zdôrazniť, ako tá úvodná registrácia E, prebieha z pohľadu prípustnosti, ako je nevyhnutné k nej pristupovať komplexnejším spôsobom, pretože je nevyhnutné pripomenúť práve rozsudok súdneho dvora, pokiaľ ide o stop TTIP, e, pozastavenie TTIPu. E, to navrhli tí v rámci konania, ktoré sa týkal prípravných aktov pri príprave legislatívy ale je nevyhnutné zohľadňovať aj tento ohľad demokracie participatívnej a mať to čo najrozšírenejšom hľadisku, tak ako to navrhuje aj súdny dvor. To je dôležité zdôrazniť. K tomu budeme prezentovať aj pozmeňujúce návrhy. Ďalej ECI e, musí vychádzať aj zo zmeny e, primárneho práva únie, teda aj zmluv a tým pádom je nevyhnutné posudzovať to ako prípustné. V prípade obmedzenia, teda odmietnutia nie je možné, aby komisia to zdôvodnila nejakým vágným, jednoduchým konštatovaním, ako sa to deje v súčasnosti. E, zdôvodnenie zamietnutia musí byť opodstatnené a oveľa jednoznačnejšie a nakoniec takisto domnievam, že obdobie vyzbierania podpisov musí byť rozšírené E, tak, aby boli zohľadnené e, ťažkosti a problémy, e, ktorým čelia mnohí občania, ktorí sa zaoberajú takýmito iniciatívami a teda rozšíriť to na 10 mesiacov a to stanoviť ako ten time frame, časový rámec. A ostatné veci súhlasím s tým, čo povedali ostatní kolegovia. Som presvedčená, že budeme optimálne spolupracovať v tejto veci. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Valina, aj vy chcete vystúpiť? Nie, dobre, takže teraz už naozaj dostáva slovo pán Bulgert za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. Ďakujem všetkým za ich vyjadrenia, hlavne teraz spravodajcovi a tým spravodajcom, ktorých som si mal možnosť e, vypočuť už aj včera. Na úvod chcem povedať, že ten cieľ je spoločný, teda že chceme, aby tento nástroj bol prístupnejší, e, bezbariérovejší, pre podporovateľov a organizátorov a tiež chceme, aby tento nástroj mohol dosiahnuť celý svoj potenciál na posilnenie eh, verejnej diskusie a účasti občanov. Tiež sa chcem poďakovať tým, ktorí vymenovali tých 13 vylepšení. Áno, my máme pocit, že ich tam je ešte viac, ale môžeme to ešte bilaterálne samozrejme prediskutovať. No a na to sa chceme zamerať spoločne a tu plne súhlasím s tým, čo povedala predsednička, že je to samozrejme diskusia medzi spoluzakonodavcami hlavne, členské štáty e, ako súčasť rady a Európsky parlament na druhé, ako, ako tá druhá zložka. My budeme iba podpornú funkciu ako komisia splňať. Naša úloha je teda vykladať alebo mm, teda splňať tú e, svoju úlohu e, ako strážcu zmluv e, v zmysle kompetencie, ktoré nám zmluvy dávajú. Takže toto je naša úloha v celom tom procese. A je tu viacero bodov, ktoré potom ešte prediskutovať. Tuším, že budúci týždeň v útorok po obede bude schôdza. Ja viem, že AVKO to má na starosti, čiže je to v rukách parlamentu, ale tam bude schôdza, kde budeme naozaj detaľnejšie, naozaj článok po článku, prechádza celý tento dokument. Čiže tí, ktorí sa touto témou zaoberajú, nech sa páči, účastnite sa. Myslím, že by to malo byť, e, malo byť e, teda možné, ale samozrejme celé je to v rukách parlamentu, ktorý to organizuje. A ešte posledný bod e, takto všeobecne na úvod. My si myslíme, že ako rada, tak aj parlament e, túto tému vnímajú ako jeden z kľúčových prokov, to také v spoločnom vyhlásení uvedené tak, aby sa to prijalo do konca tohto roka, každopádne pred uh, parlamentnou prestávkou. Takže naozaj kolektívne chceme, aby to celé od 1.1.2020 mohlo, mohlo fungovať najneskôr. Takže tie pozitíva, ktoré tu už boli zdôraznené, ja by som chcel za seba, sú to za komisiu, zdôrazniť tiež zo pár bodov. Registrácia a follow-up, e, to sú tie témy, ktoré chcem rozobrať. Ako zamestnanec komisie, ako občan mám pocit, že ten konflikt záujmov, že takto by sme to nemali nazývať. Lebo o čo ide? Ide o tie kompetencie, ktoré dostáva komisia zo zmluv. Nemôžete od komisie čakávať nič eh, iné, než že sa budeme toho držať. Eh, sú tu dve kľúčové veci v súvislosti s týmto nástrojom. Poprvé, komisia ako strážca zmluv a strážca AKI eh, musí vyhodnocať to, čo je v jej kompetenciách. 12. decembra pán Timmermans na na tú tému vystúpil a hovoril aj o registrácii. Áno, samozrejme, že komisia musí v nejakej fáze vyhodnotiť, či je vie pravomoci právomoci konať alebo nie. Čiže nejde o to, že by komisia tam chcela byť. Nie je to naozaj automatický, logický e, dôsledok toho, že komisii zmluvy tieto právomoci dávajú. No a preto na, komisiu, na komisii rozhodnúť, či môže konať alebo nie. Takže keby to bol niekto iný, kto by to vyhodnocoval a nie komisia, a keby to komisia vnímala inak, e, tak by to samozrejme malo vplyv na koherentnosť a na follow-up. A druhá vec, follow-up. Áno, Niektorí poslanci eh, zdôraznili, že ide o právo iniciatívy. Toto nie je v rukách ani mňa, ani komisie hovoriť o tom, či je potrebné zmeniť zmluvu alebo nie. Ale eh, nariadenie OECI by mohlo na toto slúžiť. Takže v nejakej fáze zrejme aj právne oddelenie parlamentu na túto tému vystúpi, rovnako ako právne oddelenie rady. To bude diskusia, ktorá dúfam objasní Mm, dostatočne včas, e, ako je potrebné tieto veci vnímať. A teraz k registrácii. Často sa hovorí, že sa robí vyhodnocovanie a registrácia, ale je to v zásade sú dve strany tej istej mince. Čiže to vyhodnotenie, to je právne vyhodnotenie v tejto fáze, o tom sa hovorí aj v nariadení. Ide tam o e, právnu podstatu e, tejto iniciatívy. Musí to byť e, koherentné s follow-up krokmi, vyplývajúcimi práva iniciatívy. No a chceme naozaj jednoduché, rýchle konanie, pretože tá registrácia to je iba začiatok. No a my teda dúfame, že všetky iniciatívy budú registrované, buď to plne alebo čiastočne. Junckerová komisia k tomu aj tak pristupuje. Je tu iba jedna z iniciatív z tých 16, e, ktorá bola zamietnutá s cieľom zastaviť Brexit. Zhodneme sa, všetci ste na tom, ja nie som právnik. Ale právnici aj laici e, medzi nami iste súhlasia, že to nebolo v rukách, nebolo v právomoci ani komisie, e, ani EÚ, čiže sa nedalo konať. Ale tie ostatné iniciatívy berieme veľmi vážne ale aby e, mohli byť úspešné, na to je potrebné registrovať ten milión podpisov. Máme urychlené konanie, maximum dva mesiace, okamžitá registrácia, okamžitý preklad iniciatívy, aby sa to mohlo spustiť. Tri mesiace e, to je e, ten čas na možnosť pre organizátorov pripraviť sa, zorganizovať to celé a toto zvyšuje samozrejme pravdepodobnosť, pravdepodobnosť úspechu tej iniciatívy, aby mali teda dosť času. Komisia potom príjme formálne právne rozhodnutie a je možnosť potom sa obrátiť na súdny dvor. A to sa aj dialo a potom okamžite došlo k implementácii. To je samozrejme dôležitá vec, keď sa pozrite na tie alternatívy. Možnosť organizátorov obratiť sa na dvor, e, súdny dvor v prípade, že dôjde, nedôjde k registrácii alebo len čiastočnej. Toto je podľa nás dostatočný ochranný prostriedok. A potom tu máme ešte ďalšiu, ďalšie vylepšenie v tomto novom návrhu. To je kolaboratívna platforma tam je aj určitá právna podpora, právne poradenstvo, nezávislé od komisie. Môžu sa na to obrátiť organizátori a môžu ešte predtým, než to pošlu komisii, e, získať poradenstvo. Napríklad, ako je to s rozsahom pôsobnosti, ako je s právnym základom, aké sú šance na úspech a tak ďalej. To je tá prvá časť. A keď e, teda využijú toto poradenstvo, potom to pošlú komisii a komisia stále má mm, nejaké úvahy e, o tom, či e, tá iniciatíva celá alebo iba čiastočne spália do kompetencie alebo nie, tak potom do mesiaca my poskytneme informácie organizátorom kde to teda uvedieme, e, ako to vnímame my. No to je teda mesačná lehota. Oni samozrejme potom môžu vec prehodnotiť, e, e, vyhodnotiť znova, ale zase je to rovno, mm, iba v rukách toho organizátora, tých organizátorov, či to chcú preformulovať alebo nie. Komisia to vstupovať nebude, pretože my nemôžeme nič, nič organizátorom diktovať. Čiže aj my len môžeme poskytnúť poradenstvo o prípustnosti a o tom, či sú tam šance na úspech tejto iniciatívy. No a tiež je tu možnosť čiastočnej registrácie a aj vďaka tomuto inštitútu sa zatiaľ, s výnimkou tej jednej, všetky iniciatívy podarilo registrovať. Ja chápem uh, tie vaše obavy, ale komisia má naozaj podľa zmluv dve úlohy. Vyhodnotiť, či môžeme konať alebo nie a to je právo iniciatívy konať alebo nekonať a vysvetliť to. Čiže pokiaľ ide o hĺbkovejšiu diskusiu, toto sú eh, tie prvky, ktoré som chcel už takto v úvode, v úvode spomenúť. No a potom samozrejme radi s vami prediskutujeme ako postupovať ďalej e, v rámci toho, ako komisia vníma svoje úlohy podľa zmluv a podľa očakávaní verejnosti. Dúfam, že som nehovoril príliš dlho a dostatočne jasne. Teším sa na ďalšiu diskusiu aj ten budúci týždeň. Ďakujem. E, úplne jednoznačne, ďakujem veľmi pekne a rada by som dala slovo opäť pánovi spravodajcovi, pánovi Valesovi na krátke vystúpenie. Ďakujem pani predsednička. Som veľmi vďačný všetkým kolegyňam, kolegom. E, myslím, že málo kedy sme boli takto zjednotení a naozaj veľmi rád e, sa dozvedám, že všetci to vnímame rovnako. A v tejto chvíli sme sa zomkli troška proti komisii. Počuli sme od komisie presne to, čo som očakával. E, právomoci komisie spočívajú v samotných zmluvách a právo na výlučnú pôsobnosť v rámci takýchto iniciatív je v rukách komisie. E, moja, naša práca spočíva v tom, aby sme presvedčili komisiu, že musia pripustiť, že niečo treba zmeniť, spraviť na to, aby sa ten súčasný stav zmenil, kde sa celá moc koncentruje v rukách komisie. Musíme poukázať na to, že právo iniciatívy občanov nastojiť na tom legislatívnom procese ktoré je adresované komisii, by nemalo byť analyzované, akceptované len zo strany komisie, mal by to robiť nezávislý orgán, ale ja chápem, že toto je zmluva, že takýto, takéto sú tie pravidlá procedurálne, že sa ťažko dá niečo spraviť. ale mali by sme nakoniec sa snažiť o to presvedčiť komisiu, aby pripustila, že treba niečo zmeniť. Ak sa nám to podarí, bude to úspech. Ďakujem pekne za vašu pomoc a verím, že budeme mať skvelú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež presvedčená, že keby niekto presvedčil komisiu, keby bol je niekto, kto dokáže presvedčiť e, komisiu, tak to budeš ty, Jurek. Takže pusti sa do toho a želám ti dobrú a plodnú spoluprácu s komisiou. Komisia spolu so spravodajcom určite vypracuje niečo fajn. Chcem len spomenúť, aký je prehľad termínov 21. februára sa budeme zaoberať pozmejúcimi návrhmi. 1. marca je teda termín predkladania pozmejúcich návrhov a to je všetko. Ďakujem vám pekne. A teraz privítame autorov petícií na výbore. Prvá petícia 689 1998, najstaršia petícia, takže to je historická chvíľa. kde sa budeme zaoberať niektorými petíciami, ktoré výrazne zaujali inštitúcie a už dlho sa nimi zaoberajú. Celkovo ide o 5 petícií a najskôr dostane slovo David Petri, ktorý je autorom petície za najstaršou nedoriešenou petíciou v rámci snemovne. Madam Chairman, thank you very much. I thank the committee for its support and perseverance The... Ďakujem pekne eh, výboru za to, že vydržal a za to, že mal takúto trpezlivosť. Nie je to len najdlhšie bežiaci a neotvorený, ale je to aj najšir, najväčší prípad, eklatantnejší, tak povediac, diskriminácie v rámci Európskej únie. Financial Times zverejnil list, ktorý sa týkal štyroch rozhodnutí, eh, ktorý sa viažujú na rozhodnutia Talianského kasačného súdu, odvolacieho súdu z júla 2017, ktoré poskytujú nový výklad predchádzajúceho rozsudku e, súdneho dvoru. E, odvolací súd ako hlavný odvolací súd tejto veci e, bol nútený e, tieto veci postúpiť súdnemu dvoru, ale odmietol takto spraviť, čím spochybnil celý právny poriadok Európskej únie. Viac ako 6, respektíve 6 rozsudkov bol v náš prospech najskôr po roku 1998 a posledný bol z roku 2008, ktorý sa týkal Nancy Delej, belgickej občianky, ktorá e, je zamestnaná na Belgickej univerzite Florence. Taliansko e, menilo legislatívu 4 krát, e, naposledy v roku 2017, Napriek tomu ešte stále diskriminačná situácia pretrváva. Mám tu aj platobné doklady a národné tabulky, ktoré dokladujú, že kolegom je odmietaný rovnaký prístup. Pokiaľ ide o prípad Delej, to je skutočná právna, právne spochybnenie zmluvy a takisto aj právomoci súdneho dvora. E, v roku 2008 súdny dvor e, stanovil zásady, ktoré musia platiť na to, aby bol od- odstranený stav nelegitímnej diskriminácie Nancy Delay. Je nespochybnené, že ona vykonávala prácu, ktorá je, z ktorej je plynul nárok na odmenu ako výskumnej pracovníčky a v júli 2017 e, italianský súd e, v zmysle usmernenia súdneho dvora to patrične uplatňoval a kompenzoval Nancy Delay za nezaplatené mzdy. To malo byť všetko. Ale nie. 9 e, rokov potom Talianský odvolací súd pochybnil tieto princípy, samotné zásady, ktoré už boli predmetom rozsudku súdneho dvora. A samozrejme v univerzita vo Florencii veľmi rýchle konala. V novembri 2017 o 38% znížili e, plat Nancy Delay. Takisto je tam prípad Isabel Monie, e, francúzskej občianky, ktorá učí na Bolonskej univerzite. Jej mzdové pásky ukazujú, že v roku 1993 mala čistú mzdu 1424 lír, to je 864 eur. Teraz dostáva 857 eur. V súčasnosti mám mzdu na úrovni takejto. 7 eur menej, ako zarábala pred 23 rokmi. A nie je jediná. Je evidentné, že bolonský proces neprešiel na úroveň Bolonskej univerzity. Pán, pani Darling a, a pán Koferaty, eh, chcem zdať hold za to, že predložili otázku na ústne zodpovedanie v tejto veci. E, Pani May, pán Davis, pán Barnier, pán Juncker, ktorí si robia starosti ohľadom toho, či by Spojené kráľovstvo malo, mohlo alebo musí utiecť e, právomoci e, súdneho, súdneho dvora, tak tí majú istý argument. Ak má EÚ prežiť, tak musí sa zaoberať týmito talianskými rozsudkami urgentným spôsobom. Pokiaľ ide o vyjadrenie pána Ferostata, ktorý povedal, že nikdy nebudeme súhlasiť s riešením nejakých občianských sporov alebo občianských záležitostí, pokiaľ sa obe strany uspokojujú a nedohodnú. To, čo e, bolo vydané, ten rozsudok v roku 2017 len počiarkuje potrebu mať e, vykonateľné a nediskriminačné opatrenia a občania by mali mať právo vykonávať svoje práva hladkými a jednoduchými administratívnymi postupmi, úradnými postupmi. Ja verím, že petý výbor zatlačí na radu a na komisiu tak, aby Taliansko 1 členský štát prestal diskriminovať e, občanov všetkých ostatných členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. A ja vám veľmi pekne ďakujem. Máme tu aj zástupcu komisie. Pani Ravo alebo pán Pérez Flores. Thank you, Mrs. Chairman. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Ravo je chorá, nemohla dnes prísť. odpoviem. Toto je už prípad, ktorý je dlho nedoriešený. To ste počiarkli. Začal tento prípad ešte predtým, ako som ja nastúpil do komisie. Chcel som každopádne povedať, že komisia veľmi pozorne sleduje tento prípad. Treba si pripomenúť, že v roku 2004 komisia e, dala Taliansko na súd to dala podnieť na súdny dvor proti Taliansku a súdny dvor rozhodol, že napriek tomu, že Taliansko nekonalo v súlade s predchádzajúcimi rozsudkami, tento protiprávny stav prestal. Komisia vzala toto na vedomie a e, urobila patričné kroky. Potom, a tu pripomínam mm, tú genézu, pretože je to dobre si to pripomenúť, potom bol prijatý zákon Gemini, ktorý stanovil istý spôsob výkladu predchádzajúcej legislatívy na to, aby bola urovnaná táto záležitosť a na druhej strane zrušil všetky nedoriešené prípady, otvorené prípady na úrovni národných súdov. A tam bolo konštatovanie, že všetky tie neuzavreté prípady budú teraz ukončené. Čiže komisia sa zaoberala prvou časťou ohľadom diskriminácie a konštatovala, že nedokázala dokázať, nevedela dokázať diskrimináciu, pretože treba si uvedomiť, že v rámci konania v prípade porušenia zmluvy leží ťarcha dôkazná, dôkazné bremeno na komisii. Komisia konštatovala, že nedošlo k porušeniu legislatívy EU, zákona EU v tejto veci. Pokiaľ ide o druhú vec, prístup k účinným nápravnom prostriedku, článok 47, komisia vstúpila do dialogu s talianskými úradmi a ako sme už informovali tento výbor počas eh, predchádzajúcich príležitostí za posledné roky, komisia e, bola schopná presvedčiť italianské úrady istým spôsobom, aby prijali rozhodnutie v tejto veci. Taliansko prijalo e, novú legislatívu. My sme vás informovali o návrhu legislatívy v poslednom našom oznámení. A teraz po schválení tejto legislatívy sa komisia zaoberá jeho znením, alebo teda znením tejto legislatívnej úpravy a dáme vám vedieť v písomnej forme, aké sú závery našej analýzy tejto právnej úpravy. To sme povedali aj naposledy. Naposledy to bol návrh zákona, teraz došlo k jeho prijatiu a tým sa zaoberáme. Toľko z mojej strany. Výborne, ďakujem veľmi pekne. E, chce niekto vystúpiť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za možnosť vystúpiť k tejto veci. Tí z vás, ktorí majú dobrú pozornosť, tí zbadajú, že nie som Q Darling. Ja som je náhradník. E, dnes ráno má povinnosti v Londýne. Pani predsednička, najnovšie rozhodnutie z júla 2017, e, pokiaľ ide o odvolací súd, najvyšší v Taliansku, ten je v rozpore so štyrmi slobodami, na ktorých je založená táto únia, je úplne neakceptovateľný. Súd e, skutočne opovrhuje právami zahraničných prednášateľov, ktorí prichádzajú do Talianska a prispievajú e, k chodu talianskej spoločnosti tým, že potvrdil takýto diskriminačný postup voči ním a je oveľa šokujúcejšie, že 6 prípadov sa dostalo pred Európsky súdny dvor za takéto obdobie asi 40 rokov a Európska komisia vlastne rezignovala, hodila rukavicu. Udiera, pardon. Potom, čo bol zaslaný list asociácie zahraničných prednášateľov a prednášajúcich v Taliansku pánu Junckerovi, tak sa ukázalo, že komisia nie je ochotná sa zaoberať takýmito vecami, ktoré, idú, ktoré sú výrazne v rozpore s právami únie. Skôr ide cestou obhajovania záujmov, ktoré sú skutočným e, diskriminačným postupom a toto je nenaplnenie povinností zo strany únie. V čase, keď sa únia snaží zabezpečiť a zaručiť práva občanov v Spojenom kráľovstve, v momente, kedy príde, ak teda príde k odchodu Spojeného kráľovstva z únie, musí sa ubezpečiť komisia, že bude dohľadať aj na práva občanov v rámci ostatných častí Európskej únie je ťažké pochopiť, prečo komisia nepríjima vehementné kroky, ktoré by smerovali k zabezpečeniu súkromia a k dodržiavania európskeho práva. To je povinnosť, ktorá vyplýva z pozície strážkyne zmluv. A keby som mohol doplniť môj, pár mojich postrehov, ak je tu vec, ktorá je masívne v rozpore s tým, tak je to práve v oblasti akademickej slobody, kde voľný pohyb prednášajúcich a výskumných pracovníkov prispieva k celkovej znalostnej báze ako mi povedal niekto z eh, univerzity v Spojenom kráľovstve, nejde o to, že my sme boli 40 rokov v Európskej únii, ide o to, že sme súčasťou Európy už 900 rokov, my sme Európskej univerzity a my pracujeme na základe spoločnej európskej znalostnej bázy. Čiže keď eh, predkladám argumenty na ich obhajobu, tak to robím v takomto kontexte. Toto treba vzniesť ako vec eh, naliehavú aj v rámci výboru pre právne záležitosti a petý výbor a takisto výbor pre právne záležitosti, ktorý by sa mal zaoberať práve správaním súdu a postoja súdu v Taliansku je nevyhnutné, aby táto vec nebola uzavretá, nedoriešená. Ďakujem, ďakujem pekne za príspevok. E, myslím, že veľmi dobre ste nahradili Jude. Čiže prosím, príďte ako sám za seba a zopakujte kľudne tieto vaše postrehy. Ďakujem pekne za možnosť. Ďakujem veľmi pekne. Chce ešte niekto ďalší? Nie. Takže opäť dostáva slovo autor petície, pán Petri. Chcel by som položiť len jednu otázku komisii. Samozrejme, ja si uvedomím, že dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukazovanie niektorých skutočností v prípadoch pred e, Európskym súdom, že to spočíva na Európskej komisii, to si uvedomujem. Dnes som preukázal prípad, a nie jediný, ojedinelý, kolegyň z Bolone, ktorá dostáva takú istú mzdu, takú istú odmenu ako pred 23 rokmi. A je tu celá kopa dôkazov, ktoré hovoria o tom, že je tu problém. Prečo komisia nedokáže obhájiť svoje argumenty? <clears throat> Chcela by opäť komisia vystúpiť? Ťažko môžem niečo doplniť nad rámec toho, čo sme už poskytli e, v písomnej forme. E, v auguste 2014, pokiaľ ide o tento prípad údajnej diskriminácie. Skutočnosť, že sú tu rôzne výklady rozsudkov a rôzny výklad talianskej legislatívy, talianského práva, to je normálne to už bolo predmetom diskusie na talianských e, súdoch. A autor petície to vie veľmi dobre, že tí učiteľi alebo univerzitní profesori išli pred súd a vyhrali v mnohých prípadoch, niektoré prehrali. Takže to je normálne. Sú to talianské súdy, ktoré majú príslušnosť rozhodnúť o veciach, ktoré sa týkajú talianskej legislatívy a to v tejto chvíli prebieha. Dobre, tým sme uzavreli diskusiu v tejto petícii a ja navrhujem nasledovný postup. E, samozrejme, e, petíciu nechávame otvorenú. Teraz prebieha Brexit práve. A my očakávame a tešíme sa na aktualizovanú písomnú odpoveď e, komisie. Teraz ste to spomenuli, ale chceli by sme to vidieť aj v písomnej forme v súvislosti s novým talianským zákonom. A Osobne by som chcela, aby kolegovia podporili môj návrh a síce, aby sme postupili celú záležitosť Giferovstátovi, ktorý je e, našim vyjednávateľom e, teda v mene tejto inštitúcie, ako aj e, riadiacej skupine pre Brexit, Steering Group. Pretože to sa týka situácie ohľadom slobody pohybu, ohľadom práv občanov, tak ako bolo právom poukázané vami, pán Petri. Ak teda súhlasíte, tak môžeme postupovať práve takýmto spôsobom. Dobre. Súhlasím, pani predsednička, ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Ja ďakujem vám a tiež eh, by som vám chcela vyjadriť ocenenie za, eh, za vytrvalosť v tejto veci. Trvá to už dlho, takže dúfam, že sa to už teraz konečne podarí dotiahnuť a dúfam, že ten koniec bude pozitívny. Takže skúsme k tomu všetci prispieť. Ďakujem vám každopádne za to, že ste prišli a želám vám bezpečnú cestu naspäť. Teraz prejdeme na ďalšiu vec 0906, je to petícia 0906, ktorá sa týka ochrany životného prostredia v oblasti Piedmont. A tu by som chcela privítať skupinu polnohospodárov z Rakúska. Vítame vás naozaj čo najsrdečnejšie. Dúfam, že ste prišli z, celej, z celého Rakúska, nie, nie len z Viedne. Viem, že sú tu niektorí z vás, ktorí ste z Viedne alebo z okolia, ale um, dnes v Bruseli máte na pláne niekoľko zaujímavých vecí, navštívite toho viac, tak e, teraz by som chcel povedať, že sa nachádzate podľa nás v srdci Bruselu, takže dúfam, že to pre vás bude zaujímavá návšteva. Dnes dokonca neprší, takže si to určite užijete to, že tu neprší, to sa nedie veľmi často. Každopádne teraz odovzdávam slovo predkladateľovi petície. Nejdu mi prehodiť slajdy. We'll bring you some assist. My vám zabezpečíme pomoc, pán Kemelo. No, ďakujem pekne. Som Andrea Kemelo, som starosta komuny Tronzano Verčeleze. Ďakujem za poskytnutý čas. Týka sa to oblasti Piemont eh, na severovýchode Valedora, kde sa pestujú eh, hlavne polnospodárske plodiny. Ovoce. Pri pestovaní týchto polnospodárských plodov sa za eh, posledné roky objavili aj oblasti, ktoré, kde je veľa piesku, ktoré boli znehodnotené. Z pohľadu geologického je toto miesto jedno z najdôležitejších na severe Talianska, Valedora. avanti, andiamo avanti con, le, leggendolo direttamente dalla carta. Valle... Čítam to priamo stadiel. Valedora bola označená ako oblasť, eh, kde eh, sú oblasti pestovania plodín, ktoré majú slúžiť ľudskej spotrebe. V rámci tých jaskýň, ktoré sú hlbšie ako 30 metrov, a boli eh, realizované špeciálne vrty napriek tomu, že tu bol zákaz nejakým spôsobom deponovať e, deponovať odpad. Je tam teraz 6 e, takýchto skládok na obrovskej ploche, ktoré ohrozujú práve túto plnohospodárskú výrobu. Treba dať pomoc, eh, treba dať pozor. Tuto je nejakým spôsobom nedif- nediferencované. Nie je e, tu rozdiel medzi tým povrchovým deponovaním odpadu a medzi tým podzemným. V 100-metrovej hĺbke tam, kde sú rôzne produktovody a vodovody, došlo k narušeniu tejto oblasti a boli tam takisto dokonca zabezpečené filtre, eh, tak aby dokázali eh, filtrovať vodu. Situácia, ktorá je takáto nepriaznivá, eh, trvá od roku 2004. Tieto zdroje znečistenia sa už nedá eliminovať. Samotná spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto oblasť, ako aj orgány, ktoré sú odpovedné za služby pre verejnosť, konštatovali, že ten stav nie je dobrý, napriek tomu sa rozšírilo miesto skládok. Talianské ministerstvo sa vyjadrilo, že pokiaľ ide o tieto skládky, e, bolo to, tá oblasť e, definovaná ako nebonitná z dôvodu zvýšených hodnôt niektorých látok. Pokiaľ ide o vodovody do tejto oblasti Troncano Vercedele, tak e, len 5 km odtiaľ sa nachádzajú teda od tohto, od tohto miesta tie vodovodné rozvody Vždy v tomto prípade eh, bola porušovaná zásada prevencie, ktorú stanovujú zmluvy. Sú tam ďalšie porušenia v zmysle zmluvy 3199 všetky tieto skládky sa nachádzajú v nasledovných oblastiach. Eh, teda je to v geologickej oblasti chránenej, čo je v príkrom rozpore s patenčným nariadením. A smernica, to si musíme pripomenúť, umožňuje zachovanie geologických bariér a nenahrádzať ich tam, kde táto samotná bariéra, ako sa toho týka aj petícia, úplne neexistuje alebo neexistuje takýmto spôsobom. Je umelo vytvorená. Riziko zanesenia takýchto znečistujúcich látok e, do oblasti e, spotreby, povedzme, vody, tak to je e, v rozpore s menovaným nariadením. Nachádza sa to teda veľmi blízko k rezidenčným oblastiam, Sú tam polnospodárske oblasti a to je teda v preukázateľnom rozpore so smernicou 39. Realizácia takýchto skládok, ktoré sú veľmi blízko k rezidenčným oblastiam, porušuje článok 8 a 1b e, smernici 3999 a neumožňujú realizáciu, pravi, v mysle pravidel nie je možné tu narealizovať skládky takýmto spôsobom blízko rezidenčných zón. To, čo požadujeme od Európy, je overenie súladu s európskymi pravidlami. Všetky tie skládky, ktoré dnes e, existujú vo Valedore, e, predstavujú riziko, že sa budú rozširovať. Preto požadujeme po a nedanie bokom tejto petície, pové prešetrenie, prečo a kde došlo k porušeniam týchto pravidiel a takisto chceme vás požiadať, aby ste e, žiadali od talianských úradov zákla, zákaz e, rozširovania takýchto skládok, ako aj e, takých tranzičných alebo prechodných oblastí. Pokiaľ ide o rôzne výlety do týchto oblastí, e, ktoré realizujeme aj s deťmi zo základných škôl, tak oni sa práve pýtajú na túto vec, prečo zrovna na tomto mieste sú takéto oblasti skládok. To je predsa túto zdrojom vody, ktoré ktoré teda privádzajú vodu občanom a ako je možné e, vystavovať ju zdrojom znečistenia. Ďakujem. Thanks to you for your presentation. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Pre mňa osobne to príde naozaj veľmi milé, že e, starosta mesta príde, prišiel e, zasadnutie nášho výboru, takže vidno, že to berete naozaj veľmi osobne a to si veľmi, veľmi ceníme. A ja viem, že sú tu kolegyňa a kolegovia, ktorí poznajú túto oblasť. Ja osobne som tam nikdy nebola, ale aj, aj keď hoc, aj, aj mnohokrát som počula, že je to veľmi pekná časť Talianska, veľmi pekná časť Európy a rada by som sa tam niekedy pozrela. Máme kolegov, ktorí pochádzajú z Piemontu. Každopádne máme tu zástupcu komisie, zástupky ňu komisie, ktoré týmto odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem predkladateľovi petície za prezentáciu. A ďakujem aj za komplexnú dokumentáciu, ktorú predložili vo veci tejto petície. Táto petícia, ako vysvetlil pán starosta, sa týka prítomnosti eh, mnohých skládok v rámci istého územia v zóne, eh, ktorá nie je vhodná na to, aby tam boli takéto skládky. Pretože sú tam práve zdroje eh, vody a je tam polnospodárska činnosť, a pretože samozrejme nedisponuje, ako nám bolo povedané, geologickou bariérou prirodzenou a nachádza sa e, v blízkej vzdialenosti rezidenčných celkov a obytných celkov a je to, teda ako sme spomínali, aj dôležitá polnospodárska oblasť. To je prvý problém. E, druhý problém je strata tej schopnosti vsakovať eh, pri tejto zemi a, a respektíve teda nebezpečie, že budú sa dostávať do pôdy práve tieto toxické látky. Toto nám pripomína niektoré problémy, ktoré existujú v Taliansku v súvislosti s riadením odpadového hospodárstva. Dostávame viacero podaní v, takejto, v takomto duchu ktoré sa týkajú situácie, komplexnej situácie na juhu aj na, výcho, e, na severe Talianska. Komisia realizuje monitorovanie na viacerých úrovniach a máme uznesenie súdneho dvora, ktoré odsúdilo Taliansko z dôvodu tejto praxe prítomnosti viacerých e, nezákonných skládok na svojom území. V tomto prípade komisia e, garantuje výkon tohto rozsudku, čiže bude e, zabezpečovať, že všetky tieto skládky budú dávané na poriadok a že bude platiť sankcie Taliansko za prítomnosť takýchto skládok. Okrem toho je tu ďalší prípad, ktorý sa nedávno ktorý sa týka e, už predtým existujúcich skládok, konkrétne smernice o odpadovom hospodárstve a teda skládok, ktoré e, boli v platnosti ešte predtým, ako vstúpilo do, do platnosti toto rozhodnutie. Čiže toto sú prípady, kedy mali byť buď zavreté, alebo dané na poriadok tieto skládky a do, preto sa dostalo to Danielsko aj pred súdny dvor. My robíme teda monitorovanie a toto sú všetko každopádne prípady, ktoré sú nám dané na vedomie prostredníctvom petícií, prostredníctvom podaní E, všetky tieto prípady sú riešené a snažíme sa overiť, či problém je štrukturálny alebo či ide o nejaký jednotlivý problém individuálny. Takýmto spôsobom si môžeme overiť, či ide o všeobecnú generalizovanú generalizovaný postup, ktorý je v rozpore s európskou legislatívou, alebo či ide o sporadické izolované prípady. Aby som teraz odpovedala na otázku, respektíve petíciu pána starostu v súvislosti s situáciou v Valedore. Komisia sa domnieva, že situácia je v princípe kritická a že si zasluhuje prehlbenú analýzu, preto musí byť táto petícia naďalej otvorená, musíme s ňou zaoberať a musíme e, hĺbkovo analyzovať e, tie opatrenia, ktoré boli prijaté, ich účinnosť a eventuálne dať túto situáciu do kontextu štrukturálnych problémov, ktoré sa objavujú a ktoré sa týkajú skládok odpadu v Taliansku. Spôsob, ako sú riadené z pohľadu ich fungovania a z pohľadu aj ich e, zatvárania, zatvárania teda eventuálneho. O to tu ide, ďakujem. Can... Ďakujem veľmi pekne. Môžem vás ubezpečiť, e, že nie vždy predkladateľ petície a komisia súhlasia. Toto je jeden z mála prípadov, kedy sa to stane, čo naznačuje, že ide naozaj o závažnú záležitosť, takže by sme ju mali brať naozaj veľmi, veľmi vážne. Prečo však nežiadajú o slovo poslankyňa poslanci? Eleonora, máte slovo. Storico. <laughs> Vediamo. Ďakujem pekne, Cecília. E, historický moment. Vidíme, ako komisia zozbierava všetky tie podnety, ktoré boli prezentované autormi, predkladateľmi a tak ďalej. E, ďakujeme pekne za to, čiže bez pochyby uznanie závažného problému, ktoré postihuje veľkú časť územia ktoré samozrejme vyplýva aj z politických volieb, ktoré boli úplne mimo, ktoré boli úplne zlé. A teda komisia e, to posudzovala už od momentu, kedy bola upovedomená o tomto probléme. Ja vítam pripomienku komisie v tomto ohľade a je dobre pripomenúť si a zdôrazniť niektoré body, ktoré už možno zazneli, ale kvôli jednoznačnosti e, by som ich rada počiarkla. Máme dočinenia s územím, ktoré trpí pod piagou tohto problému. A nie je len o otázku odpadového hospodárstva, ale aj o kontamináciu životného prostredia a vôd, ktoré sú zdrojom pitnej vody e, pre občanov Práve sa hovorilo aj o kvalite vody, ktorá bola klasifikovaná ako nedostatočná z dôvodu e, zvýšenej koncentrácie niklu. A tým pádom predstavuje zdravotné riziko pre osoby, ktoré požívajú túto vodu. A samozrejme aj e, situácia v oblasti životného prostredia je kritická. Epidemiologická štúdia, ktorá bola realizovaná tá konštatuje závažné patológie v rámci tohto, tejto oblasti a to sú všetko veci, ktoré treba vážne zohľadňovať na to, aby sme si ozrejmili, že ten aktuálny model, ktorý je aplikovaný v Taliansku v tom, tomto, tejto oblasti, v tejto zóne, že ten treba zmeniť a že skládky nie sú riešením problému odpadov. E, samozrejme, je dobré, že tá komisia pripomenula, že Taliansko už platí v niektorých týchto porušeniach, hlavne pokiaľ ide o tie protiprávne alebo nelegálne, nezákonné skládky. Značné sumy už boli zaplatené vo forme sankcií, ale to ide z vrecek daných poplatníkov. Oni neplatia len svojim zdravím, ale aj svojimi prostriedkami som rada, že bolo spomenuté aj nové vyšetrovanie a postúpenie na súd aj v súvislosti s existujúcimi už skládkami. A tým pádom e, jasne vidieť, ako je nevyhnutné dávať na pozornosť, do pozornosti situáciu v Taliansku a ja si želám, aby komisia pokračovala v posudzovaní tohto prípadu a je nevyhnutné nechať túto petíciu otvorenú aj e, z, z dôvodu budúcich e, overení. Pán Kirio. Grazie, presidente. Ma anch'io oggi sono pozitívamente stupito. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes som udivený, pretože takmer za 4 roky aktivity eh, na petičnom výbore je to prvýkrát, čo je tu istá otvorenosť a istá eh, konkrétna snaha zo strany komisie zaoberať sa príbehom takéhoto typu. Bezprostredne a bez e, tých typických e, fráz, e, ktoré hovoria na adresu mnohých petícií, kde nám dajú v samotnej podstate zapravdu, za pravdu, ale potom hovoria, že nie je to v rozpore s, právnou, s platnou legislatívou a preto nemusíme zasahovať. Teraz v tomto prípade je tá pozícia rozdielna a ja si vážim skutočnosť, že komisia vedela sa dostať nad rámec tej svojej pôvodnej pozície ja poznám túto oblasť, poznám Piemont a viem, že tam je tých viac ako milión podpisov, ktoré bolo zozbieraných eh, v súvislosti s touto petíciou. A komisia nám tieto veci dala na vedomie, a, ale bol tam taký moment, kde sa možno zdalo, že si vymýšľame niektoré situácie, ktoré sme neboli schopní e, preukázať, povedzme, dokumentárne, ale nakoniec to bolo úplne opačne. V auguste došli mnohé informácie zo strany tohto územia a tým pádom bolo možné si ozremiť, aký problém tu je a do akej miery sa prejavuje a nemusí to potom komisia robiť priamo z Bruselu. Ak komisia sa obmedzuje na to, že sa opýta talianských úradov, či je situácia v poriadku alebo nie, oni sú práve tí, ktorí dali povolenie. Takže nebudú určite hovoriť, že to nie je v poriadku, treba tam ísť e, priamo na miesto. A my samozrejme bojujeme dnes za to, aby tá petícia ostala otvorená a komisia nám pomohla výrazne v tomto ohľade e, nesúhlasím s kolegyňou, pokiaľ ona hovorila, že je spokojná s tým, že sa našli v našej krajine všetky tieto porušenia. Práve mne je naopak ľúto. A e, nie je to príjemné ani z pohľadu ostatných krajín, kde sa inak pristupuje k otázke odpadového hospodárstva lepšie. Ale ja žiadam, aby sme robili konkrétne kroky, konkrétne opatrenia. E, riziko tu je, že dáme zapravdu nejakému konkrétnemu územiu, ale potom talianské úrady, ktoré sú za to zodpovedné, nebudú konať. A nakoniec e, tie sankcie sa prejavia na úrovni tých e, občanov, teda títo zaplatia nakoniec to budú platiť ľudia napríklad na Sicílii, budú ľudia tisíc kilometrov vzdialení od tohto miesta, namiesto toho, aby to robili úrady, ktoré musia zasiahnuť. Čiže nad rámec sankcií myslím si, že by sme mali ísť cestou priamého zásahu intervencie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A pani Tanoka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel menom zelených a aj nás vyjadriť e, spokojnosť s veľmi konštruktívnym stanoviskom komisie. E, je to samozrejme prípad ešte stále otvorený a prebiehajúci a my by sme chceli navrhnúť, aby zostal otvorený. A prvom rade chcem dodať e, osobne, že som veľa cestovala z Milána na sever lyžovať, e, na sever Talianska, teda prechádzala som práve týmto, týmto touto oblasťou Valedora, takže poznám túto oblasť a je naozaj veľmi dôležité v tomto regióne zachovať kvalitu spodných vôd, takže podporujeme aktivitu na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Teraz e, vraciam slovo e, pánovi Kemelovi. E io ovviamente sono molto. Ja som samozrejme veľmi spokojný a chcem sa poďakovať všetkým. Chcem sa vám poďakovať pani predsednička e, za pozvanie aj za pozvanie predstaviteľov komisie aj tých z Európskeho parlamentu, ktorí by chceli prísť a ktorí by si to chceli pozrieť priamo, ako to u nás vyzerá Troncáno, pretože pozrieť si pár záberov na videu alebo na fotkách, tak to určite sa nedá porovnať s tým, ako je to naživo. Chcem sa veľmi pekne poďakovať eh, výboru, respektive komisii, eh, ktorý teda to rozhodnutie, ktoré prijala a takisto aj za to, čo spomínal Alberto Cirio. To, čo v súčasnosti požadujeme od talianských eh, orgánov, hlavne pokiaľ ide o oblasť Piemontu, pretože teda právna úprava, ktorá sa týka skládok, sa týka aj tohto regiónu výrazne, Ide práve o, o riešenie e, spôsobu, ako je organizované e, odpadové hospodárstvo ale samozrejme nie je možné e, riešiť otázku spodných vod takýmto spôsobom, pretože voda sa hýbe a je znečisťovaná iným spôsobom. Je to pohyblivé. Je tam 12 komún, 12 oblastí v rámci nášho regiónu a Tie majú svoje pravidla, ktoré sa týkajú používania a využívania vody a takisto pôdy. A je nevyhnutné, aby boli prijaté takéto obmedzenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality vody. E, je možné, že teraz to bude riešené aj na rovni štátu, ale ako náhle by bol nejaký zásah zo strany komisie, ako náhle by prebehla nejaká analýza, e, a keby sa tieto veci riešili aj z tejto úrovne, tak určite by e, sa to lepšie prejavilo aj na úrovni Piemontu. Ďakujem pekne všetkým. Thank you very... Ja ďakujem tiež, takže zhrniem. Ešte si neskladajte slúchadlá. Pokúsim sa o zhrnutie. Toto je oblasť polnohospodárska. Vieme, že je tam veľmi významná potreba kvalitnej vody, spodnej vody, to je absolútne zásadné. A takisto vieme, že nakladanie s odpadmi je v Taliansku, tak povedať, štruktúrny problém, ktorý je treba riešiť plošne. Takže my samozrejme, ako komisia už povedala, ponecháme petíciu otvorenú, je to veľmi závažná záležitosť. A Spojíme sa s komisiou v tejto veci a ja teraz vykonám jeden historický krok. Tí z vás, ktorí ma poznáte, viete, že takéto veci obvykle nerobím, nenavrhujem e, návštevy na zistenie, na zistenie faktov, e, pretože obvykle nemajú veľký význam na, e, z hľadiska výsledku, ale v tomto prípade by som navrhla návštevu na zistenie faktov. Poprosila by som komisiu, komisiu aby takúto návštevu pripravila a Eh, chcela by som poprosiť, aby sme zachovali túto vysokú mieru spolupráce a aby sme naplánovali, kedy sa tam pôjdeme pozrieť. Čo hovoríte vy, pán starosta? Mohlo by to tak byť? Áno, definitívne. Očakávame vás čo najskôr a radi vás teda privítame. To by bol skutočne bol signál, ktorým by sa preukázalo, že Európa nad rámec rôznych noriem, teda noriem a teda legislatívy skutočne je blízko pri občanoch. Áno, presne. Takže obvykle máme tie návštevy naplánované na dva dní. Ehm, samozrejme, každý môže stráviť aj celý týždeň, ak tam chce. Je to e, podľa všetkých fám krásna časť Európy, takže si určite pozrieme aj vašu oblasť, alebo teda vaše mesto. Pán starosta, Takže e, ja myslím, že keďže teraz ešte nejdeme príjmať k tomuto rozhodnutie, ale som e, rozhodnutá, alebo teda som presvedčená, že by návšteva na zistenie faktov v tomto konkrétnom prípade bola naozaj veľmi užitočná. Takže ďakujem vám veľmi pekne, želám vám e, bezpečnú cestu naspäť do Talianska, do tejto naozaj krásnej časti. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu, hovorí pán starosta. Okay, colleagues, I hope that you are still with me and uh, chers collègues de la Chambre de représentants. Vážení zastupcovia snemovne zastupcov, sme veľmi radi, že vás tu dnes môžeme uvítať. Naša inštitúcia veľmi rada sa teší vášmu záujmu, ktorý ste preukázali práci nášho výboru. Vzťahy nášho parlamentu s vašou krajinou sú veľmi dôležité z rôznych hľadisk. Právo predložiť parlamentu petíciu je jedným zo základných práv európskych občanov, vychádzajúce z našich zmluv. Náš výbor, výbor, ktorému mám tú čas predsedať, zohráva zásadnú úlohu, osobitnú úlohu, pokiaľ ide o uplatňovanie európskej demokracie. Naše mesačné sednutia nám umožňujú poskytnúť občanom tribúnu, občanom, ktorí majú pocit, že legislatíva, ktorú sme my prijali, nie je dodržiavaná alebo nie je uplatňovaná v určitej krajine správnym spôsobom. Ako členovia tohto výboru máme za úlohu vypočuť si týchto občanov a zabezpečiť, v rámci našich kompetencií, aby problém, na ktorý sa stiažujú, bol aj vyriešený. Za týmto účelom sme v pravidelných kontaktoch s našimi kolegami v ostatných parlamentných výboroch a tiež aj s Európskou komisiou, ktorá je strážcom alebo garantom zmluv Samozrejme, že sa obraciame aj na národné orgány, ak e, takýto krok považujeme za potrebný, aby sme ich upozornili na situáciu, ktorá je znepokojujúca. Želáme vám teda veľmi prodnú návštevu tu u nás a stretneme sa, aspoň niektorí z nás s vami ešte neskôr dnes, takže srdečne vás tu vítam. Pomnievam sa, že teraz e, môžete prehovoriť aj vy. Máme nejaký čas, takže ak chcete vyjadriť váš názor, váš pohľad na vec. Ak teda chce niekto niečo povedať, tak máme naozaj chvíľku času, ktorú tomu môžeme venovať. شكرا سيدة الرئيسة uh, Rečník sa pýta, v ktorom jazyku môže hovoriť, po anglicky, po francúzsky. Okay. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň, tešíme sa, že tu dnes môžeme byť. Ďakujeme za uvítanie, pani predsednička. Vážené poslankyne, vážení poslanci, my sme sem prišli, aby sme sa pozreli, ako sa u vás prezentujú petície, ako to prebieha. No a pokúsime sa potom takýto systém zaviesť aj u nás pretože v našich volebných okrskoch je tiež možnosť predložiť petíciu. Je to teda ústava eh, z roku 2011, ktorú teraz máme, no a chceme sa teda ponaučiť z vašich skúseností tu. Takže ešte raz eh, ďakujeme za vašu pohostinnosť. Nie, nie, to ja sa chcem vám poďakovať. Takže teraz, kolegyňa a kolegovia, poprosím, prejdeme na ďalšiu petíciu. Kolegyne, eh, kolegovia z Maroka e, môžu tu zostať a sledovať, ako pracujeme. Ide o petíciu 1042 e, eh, Reinhard v mene priateľov e, zeme Rakúska. Tých podpisov získala táto petícia 98 500, teda takmer 100 tisíc. Ide o, ide o to, že sa tu žiada okamžité pristúpenie k celosvetovému zastavenie využívania jadrovej energie. A keďže tu nie sú predkladateľa petícia, tak dám teraz rovno slovo za komisiu pani Lenke Budinovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Komisia by sa chcela odvolať na predchádzajúce rokovanie o tejto téme e, na výbore PETI z roku 2014 a chcela by poskytnúť aktuálne informácie o iniciatívach v oblasti jadrovej bezpečnosti. V prvom rade komisia chce zopakovať, že nemá právo moc e, v tom súčasnom právnom rámci podnikať kroky týkajúce sa e, vytvára nejakých požiadaviek, e, ktoré by zaviazali členské štáty ukončiť výrobu elektriny jadrom. E, keďže členské štáty majú zruchovnú právomoc voliť si svoj energetický mix. Tiež treba povedať, že v zmysle novej smernice o jadrovej bezpečnosti konečná zodpovednosť alebo hlavná zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spočíva na pleciach držiteľa licencie pod dohľadom Národného, Národného regulačného orgánu. Avšak e, napriek tomuto pre komisiu jadrová bezpečnosť zostáva absolútnou prioritou. A, komis- a úloha komisie spočíva v tom, že zabezpečia, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú využívať jadrovú energiu, e, to robili v súlade s platným a nedávno posilneným rámcom, európskym rámcom pre jadrovú bezpečnosť. V dôsledku toho Komisia v súčasnosti dôsledne monitoruje transponovanie smernice o jadrovej bezpečnosti a podnikne príslušné právne kroky proti tým členským štátom, ktoré nesplnia tieto nové požiadavky. Jadrová bezpečnosť, ako iste vieme, je otázka, ktorá sa prehodnocovala a boli a ešte stále sú priebežne zavádzané e, významné vylepšenia jadrových elektrární v celej Európe, a to v dôsledku E, záťažových testov po e, nehode vo Fukushima. A tieto záťažové testy potvrdili vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti v Európskej únii, avšak správy e, identifikujú aj možné zlepšenia. v tomto smere, v dôsledku toho členské štáty vytvorili, vypracovali národné akčné plány na implementáciu identifikovaných odporúčaní. Tieto národné akčné plány boli podrobené dvom posúdeniam. Jedno prebehlo v roku 2013, druhé v roku 2015. E, realizovali, realizovala ich skupina regulačných orgánov Európy ENSREC pod, e, alebo za spoluprácou komisia. V dôsledku toho boli vypracované správy e, o implementácii tých odporúčaní e, v zmysle národných akčných plánov a ENSREC priebežne publikuje správu o pokroku za každú krajinu. E, väčšina z týchto aktualizovaných správ bola publikovaná do konca minulého roka a momentálne sú zverejnené na webe NSREG. Ďalej komisia v súčasnosti organizuje prvé tematické preskúmanie peer review krokov podnikaných v rámci smernice o jadrovej bezpečnosti. Súčasťou tejto aktivity bude workshop, ktorý sa bude konať v maja. Komisia by chcela, aby táto aktivita viedla k užitočnej, užitočnej spätnej väzbe z celej Európskej únie, ktorej cieľom by malo byť uľahčiť prevádzkovateľom jadrovo-energetických zariadení zavádzanie opatrení, ktoré vyžaduje smernica na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Ehm, kolegyňa a kolegovia, poslanci Európskeho parlamentu. Chcete sa ujať slova? Ak nie, tak by som chcela uzavrieť tento bod. Vzhľadom k tomu, alebo ako komisia vyhlásila, mali sme k tejto téme aj iné petície, avšak táto petícia, v tejto sa zástupkynia komisie jasne vyjadrila, že Európska únia nemá v tejto oblasti pôsobnosť. Členské štáty si určujú svoj energetický mix a preto my nám zostáva jediná to túto petíciu uzavrieť. A vidím, že prikyvujete, takže dohodneme sa na tom, že túto petíciu uzavrieme a e, v tomto zmysle zašleme e, predkladateľovi petície aj odpoveď. Prejdeme však teraz na ďalšiu petíciu, petíciu 1403 o rozšírení jadrovej elektrárne Temelín v Českej republike tu zase predkladateľa petície nemáme, ale je tu pani Marketa Bömová za komisiu, takže máte slovo. Pardon, tak je to vaša kolegňa, takže vítame vás. Ja som tu. Ja som tu síce za komisiu, aby som sa vyjadril k tejto petícií, avšak musím povedať, že tento projekt zatiaľ nebol e, schválený, prebieha posudzovanie vplyvov osobitne v nadväznosti na smernicu o ochrane vôd. E, tento projekt e, ten musí, musí prebehnúť takéto posudzovanie vplyvov, avšak v princípe to je vec členského štátu. Komisia už vyvinula iniciatívu v roku 2014, kde pripomenula českým orgánom posúdiť vplyv jadrovej elektrárne aj na vodné toky, ale tento proces posudzovania vplyvu zatiaľ nebol ukončený, ukončený zatiaľ je len správa z posudzovania vplyvu na životné prostredie ako také. E, avšak toto posudzovanie vplyvov na vodné toky je súčasťou schvalovania projektu a české orgány musia prihliadať e, na výsledky. Toto je aj požiadavka smernice ehm, IAED my nemáme žiadnu možnosť zasahovať, žiadnu inú možnosť zasahovať do tohto projektu rozširovania tej jadrovej elektrárne a v zmysle poskytnutých informácií sa očakáva, že jadrová elektráreň ehm, nebude aj tak rozširovaná pred rokom 2020, takže ja si myslím, že dnes je ešte príliš skoro, aby sme podnikali nejaké kroky, aj vzhľadom k tomu, že máme platnú legislatívu Európskej únie, ktorá sa musí uplatniť. Takže kolegyňa a kolegovia, chcete sa k tomu vyjadriť? Pán White. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za opis petície, ktorý poskytla komisia. Ja tu zastupujem aj záujem rakúskych občanov Viete, že Rakúsko sa pred mnohými rokmi veľmi ehm, rozhodne rozhodlo proti atomovej energii. Hlavný dôvod bol ohrozenie potenciálne ehm, nehodami populácie. Takže vidíte, že okolo nás, hoci my nemáme vlastné energie, že sme e, teda e, obklopení viacerými jadrovými elektrárňami, Eh, hlavne sovietského typu. Temelín je iba jednou z týchto elektrární, sú aj Bohunice eh, a ďalšie eh, elektrárne, v sovietských krajinách. Ja viem, že Európska komisia nemôže priamo zasahovať do energetického mixu členských krajín. Napriek tomu sú tu ale určité otázky, kde môže načetnúť smerovanie Európska komisia. Čiže ako to vyzerá s zabezpečením dopadov prípadnej jadrovej katastrofy, jadrovej nehody. Ako je to s výskumnými prostriedkami, ktoré naďalej tečú do tejto oblasti výskumu? Ako to vyzerá napríklad s otázkou toho, ako sa dá chrániť civilné občianstvo, obyvateľstvo v susedskej krajine v prípade e, nehody. Ak sa zvyšuje, bezpečnosť e, jednotlivých elektrárni, ak sa zníži riziko pol 1%, e, napriek tomu, keby došlo k nehode, e, budú tie dopady otrasné a budú e, samozrejme sa prejavovať aj cezhranične. Preto teda môj apel na komisiu, prosím, uznajte, že jadrová energia je energiou minulosti, že musíme naozaj nejako stanoviť zvyšné lehoty fungovania existujúcich jadrových elektrární. Ale otázka, či stavať nové jadrové elektrárne, tak táto by mala mať jasnú odpoveď a to nie. Aj zo strany Európskeho parlamentu. Lebo tak, ako sa tu už uviedlo, tak dopady akékoľvek nehody sú naozaj katastrofálne. Európsky parlament by mal tiež e, si uvedomiť, že jadrová energia nie je obnoviteľnou energiou, e, pretože likvidácia mm, uránu e, škodí životnému prostrediu, je rizikom pre mm, verejné zdravie a tak ďalej. No a tiež ide o otázku dotácií v tejto oblasti ako môžeme dotovať e, formu výroby elektriny, ktorá, alebo energie, ktorá ohrozuje e, moje obyvateľstvo a ktorá zároveň nenesie náklady na zneškodňovanie a likvidáciu vznikajúceho odpadu. Čiže kto prevezme e, tie náklady, keby sme ich naozaj vyčíslili, tak by naozaj jadrová energia, keby museli to náklady znášať producenti, tak by naozaj bola neudržateľná a nemohla by konkurovať ani konvenciálne konvenčným ani obnoviteľným zdrojom energie, tým už vôbec nie. Čiže e, je potrebné e, jasne povedať, že jadová energia je naozaj energiou minulosti. Ďakujem pekne. This is a very political issue, indeed. Je to politická otázka a ja sa chcem spýtať, či ešte niekto ďalší chce slovo k tejto téme. Ak nie, tak by som chcela sa pokúsiť uzavrieť túto vec tým, že podľa nás, by, podľa mňa by sme mali uh, nechať túto petíciu, tak povediac, uh, tak, teda nechať ju otvorenú. Nemáme síce formálne takúto možnosť, ale uh, ani ju neuzavrieť, ani ju nechať, nenechať otvorenú. Ja by som chcela zaslať uh, list českým orgánom a upozorniť ich na to, že sú tu hlasy, ktoré majú pochybnosti, ktoré vyjadrujú pochybnosti proti ich e, krokom. A takisto by sme chceli upozorniť na e, dôsledné uplatňové smernice o rámcovej smernice o vode a mali by sme si vyžiadať kroky, ktoré, alebo teda informáciu o krokoch, ktoré chcú podnikať. A e, treba skrátka um, upozorniť eh, české orgány, že túto tému sledujeme, aj keď ten horizont je teraz ešte stále uh, veľmi dlhý do roku 2025. Túto vec by sme mali tak povediac eh, dať na vedľajšiu kolaj a znovu otvoriť povedzme budúci rok. Súhlasíte? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobre, takže teraz prejdeme k ďalšej petícii 956 Ide o skupinu Drylander Region gegen Tihange, to, je, to sú tri krajiny, ktoré sa spojili proti jadrovej, stani, eh, proti, proti jadrovej elektrárni Tihange 2. A, mm, to je teda belgická, belgická jadrová elektrárňa. V tomto prípade predkladateľ petície nie je prítomný, ale komisia je prítomná vždy, takže máte slovo vy. Thank you, Madam Chair. Uh, all... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcem povedať, že komisia eh, zdôrazňuje, že eh, obavy, občans, obavy občanov Európy ohľadom bezpečnosti eh, jadrovej elektrárne Tihanč 2 v Belgicku sleduje veľmi dôsledne, osobitne sa k tomu jadrol komisár Kaneta. Úrady komisie minulý rok sa stretli s viacerými zainteresovanými, ako napríklad zástupcami miestnych a regionálnych e, orgánov a takisto zástupcami regionálnych parlamentov susediacich krajín Belgická, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti. Ďalej e, útvary komisie dôsledne sledujú otázky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, e, v, otázk, teda v prípade akýchkoľvek novoplánovaných jadrových elektrární v Európe, čo je prípadom elektrárne Tihanč 2. Komisia tiež vykonala v rámci revidovanej smernice jadrovej bezpečnosti preskúmanie s účasťou, teda ako som hovoril, bude workshop v maji. Dôležité je, že Belgicko sa na tejto aktivite podiela a témou je starnutie a, e, a jeho riadenie v prípade jadrových elektrární. A komisia by chcela, aby toto, táto aktivita viedla k, užitočným, k užitočnej spätnej väzbe a odporúčania v celej Európskej únii, vrátane samozrejme odporúčaní týkajúcich sa jadrovej elektrárne v Tihanč, a chcela by podporiť snahy prevádzkovateľov na zvyšovanie bezpečnosti existujúcich jadrových elektrární, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v režime dlhodobého predlženia licencia. Pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť, tu by komisia chcela zdôrazniť, že hoci e, rozhodnutie o dlhodobom prevádzkovaní jadrových elektrární spada do pôsobnosti členských štátov a hoci primárna zodpovednosť za bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť spočíva na pleciach držiteľa licencie na prevádzkovanie jadrovo-energetických zariadení, ochrana občanov ako aj životného prostredia sú prioritou komisie. Popri tom treba tiež povedať, že úlohou komisie je zabezpečiť, aby si členské štáty, ktoré sa rozhodnú využívať jadrovú energiu, uvedomili, že musia plnej miere uplatňovať e, európsky legislatívny rámec, ktorý je platný pre túto oblasť a komisia preto aj dôsledne monitoruje implementáciu nového regulačného rámca pre jadrovú bezpečnosť Euratom vrátane pozmenenej smernice o jadrovej bezpečnosti a podnikne všetky právne kroky proti prípadným členským štátom, ktoré by nesplnili tieto nové požiadavky. záverom poviem ešte, že komisia a jej útvary môžu potvrdiť, že všetky relevantné dokumenty a informácie, ktoré vyžadovali predkladateľa petície ohľadom e, jadrovej elektrárne Tihanč 2 boli zaslané naposledy v novembri 2017. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto o slovo? Nie? pani Ždanoka. Ďakujem. A myslím si, že odporúčania je potrebné podporiť. Tento prípad je veľmi dôležitý. Predložený v roku 2016. Čiže už dosť času ubehlo, kým sme sa dočkali odpovede komisie. Napríklad Šulc zaslal list príslušným výborom a tak ďalej. Čiže e, naozaj by sme radi podporili odporúčané, navrhované odporúčania, aby to ostalo otvorené a aby petícia bola zaslaná agentúre pre jadrovú energiu v Rakúsku. Ďakujem. No tá petícia nie je až taká stará, ale naozaj e, svojou povahou veľmi dôležitá téma, veľká téma. A komisia sama povedala, že revidovaná smernica do bezpečnosti sa momentálne transponuje do národných zákonov. Takto august minulého roka bol e, tým limitným termínom a potom revidovaná smernica o základných štandardoch, e, tam je termín na transpozíciu február 2018. Takže s touto petíciou, petíciou robíme to isté, ostane otvorená a pošleme list, kde teda uvedieme, že sa tým zaoberáme No a budeme sa tešiť na e, aktuálne informácie zo strany komisie na tému transpozície do národného práva, možno po tom, čo prebehne ten workshop a čo zosumarizujete jeho výsledky, pretože aj to vnesie nové svetlo do celej tejto otázky. Súhlasí s tým každý, prosím? Áno, áno, a list pošleme samozrejme belgickej vláde s tým, že nás sa to vec znepokojuje. A čo tá agentúra pre jadrovú bezpečnosť? Oni to už majú. Tá petícia tam je, čiže by sme konali duplicitne. Už to majú. Až také staré to nie je. Ja som istá, že sa tým, ja som istá, že tým zaoberajú. Toto je podľa mňa najlepší postup, ktorý môžeme momentálne v tejto téme uplatniť. Dobre? Dobre. A teraz návrat do Rakúska. 581, petícia. Poistenie, jednotná schéma poistenia v prípade jadrových eh, nehôd a potom 1745 potom Storm Österreich, tam je naozaj kopa podpisov. Čiže zodpovednosť eh, v prípade takýchto takýchto nehôd. Gabriel Schweiger je autorom, autorkou tejto petície. Máte slovo na 5 minút. Vážená pani predsednička, vážené členky, členovia výboru pre petície a vážená vážení nasudcovia Európskej komisie, dámy a páni, to, že naša petícia je predmetom jednania v našom výbore, to nás veľmi teší. E, naozaj e, sa tešíme, že v roku 2013 e, znova výbor sa týmto zaoberá, pretože sme mali pocit, že komisia už odložila našu petíciu a akta, pretože za posledné tri roky, pokiaľ ide o nejaké jednotné ručenie e, prevádzkovateľov jadrových e, elektrární, že sa v Európskej únii nedosiahli e, žiadne výrazné zlepšenia, pokiaľ ide o tie poistné sumy. To sú iba marginálne zvýšenia, iste to nie je jednotné a nie je to ani primerané, na tom sa všetci zhodneme je 7 e, rokov od Fukushimy, 32 rokov od e, obrovskej katastrofy v Černobyle a v oboch prípadoch vzniknuté. Následné eh, dôsledky ešte stále neboli úplne vyčíslené. Eh, naozaj eh, dlhodobo nebude možné to vyčísliť. Samozrejme, že prevádzkovateľia skrachovali. Všetky náklady z toho vznikajúce sú financované z verejných prostriedkov, národných, pokiaľ to bude stačiť. A v prípade Černobylu sú tu aj medzinárodní donory, ktorí to financujú vrátanie Európskej únie. Tieto precedenci by mali teda teda byť sami o sebe vypovednými argumentmi a predstavovať imperatív eh, pre zodpovedné konanie akéhokoľvek spoločenstva štátov, pretože preventívne opatrenia zatiaľ neboli stanovené, eh, preto sme nutení eh, naďalej byť e, takými advokátmi našich občanov a v ich e, záujme vystupovať. Ľudia vidia, že jadrový priemysel sa tu naozaj jednostranne preferuje, e, pokiaľ ide o hospodárske výhody, tie získavajú aj vďaka neručeniu za následky. Čiže o čo ide e, signatárom tejto petície. E, napríklad e, v prípade jadrových elektrární to, že nie je povinné ručenie, poistenie, toto je podľa nás zvýhodňovanie, cieľné zvýhodňovanie producentov atomovej energie. Ďalej náklady skladovania alebo konečného riešenia otázky jadrového odpadu. To sa zatiaľ vôbec nezohľadňuje atómová e, energia, tam to vyzerá tak, že zisky e, idú do rúk hrstky a e, náklady a rizika značia široká verejnosť. Prečo by prevádzkovateľia jadrových elektrární nemali mať povinnosť poistenia a zodpovednosti. E, toto bola iba taká e, krátka, taký krátky výcud e, z tej petície. Mohla by som naozaj čítať ďalšie argumenty. Občania to vidia na vlastné oči, nie je to niečo, sme si vymysleli my, mimovládky, každý náhodný okolidúci vám povie, áno, je to tak. E, takže chceme, trváme na tejto petícii naďalej. Naďalej budeme veľmi tvrdohlaví, pokiaľ ide o realizáciu e, tejto e, úlohy politikov. Ja som ešte nespomínala, že naša organizácia vypracovala aj ďalšiu petíciu na posilnenie našej požiadavky. Znova sme získali tisíce podpisov. Naozaj to berieme veľmi seriózne, preto nepoľavíme. Vy viete, že e, naše požiadavky e, sú požiadavkou morálneho práva a bude vašou úlohou, vašou úlohou e, túto požiadavku aj naozaj naplniť. Ďakujem pekne za možnosť znova na tomto fóre vystúpiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne za to, že ste prišli, za to, že ste vycestovali až sem. No, aby ste nám poskytli viac informácií. Teraz komisia, máme ju tu. Prepašte, že vás tu dnes ráno takto vyčerpávame. Ďalšie vystúpenie z vašej strany. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať veľmi pekne aj autorke petície, pani Švajger. Ďakujem za vašu prezentáciu. Komisia by v prvom rade chcela poukázať na prechádzajúcu rozpravu vo výbore PETY v roku 2014 a tiež e, by sme chceli poskytnúť informácie, pokiaľ ide o najnovšie iniciatívy v oblasti jadrovej energie a teda e, zodpovednosti e, tretích strán. A teraz vám povedať, že komisia vaše obavy plne zdieľa oznámenie na túto tému bolo vydané v roku 2014, ale Nereagovala na to komisia okamžite, keďže sme dali prioritu posilneniu rámca jadrovej bezpečnosti ehm, v súvislosti s Fukušimskou jadrovou katastrofou. Eh, jadrová eh, bezpečnosť, eh, smernica a tiež máme revidovanú smernicu o základných bezpečných štandardoch toto boli mm, priority, ktorými sme sa zaoberali e, teda prednostne. Potom maximálna kontaminácia e, potravín alebo krmovín. E, tu sme boli, sa zaoberali stanovaním limitov v súvislosti s možnými jadrovými nehodami. Máme tu teda energetickú úniu, ktorá má určité priority a chceme, aby táto súvislosti boli všetko nové legislatívne akty korektne korektne implementované. E, Euratom e, zmluva e, vo svojom texte hovorí, že členské štáty musia zabezpečiť, aby jadrové e, riziká boli náležite pokryté zodpovednosťou a poistením. Bohužiaľ, to zatiaľ nebolo plne splnené. Momentálne sa uplatňujú medzinárodné režimy týkajúce sa tejto zodpovednosti, tak aby v prípade katastrof alebo, náho, na, mm, alebo nehôd e, boli k dispozícii kompenzácie pre poškodených. V kontexte únie kapitálových trhov e, poistnícky trh bol posilnený sekundárnou legislatívou podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže v rámci tohto rámca začiatkom tohto roka oddelenia komisie spustia novú štúdiu o poistení a finančných trhoch, pokiaľ ide o zodpovednosť tretich strán a vyhodnotenie štruktúr a kapacít trhov s poistením a finančných trhov v členských štátoch EÚ v oblasti um, predmetnej oblasti je nevyhnutnou podmienkou na tak sme mohli vyhodnotiť, ako a do akej miery súkromné pokrytie v prípade uh, jadrových nehôd je nejakým spôsobom možné zvýšiť. Takže potom, čo e, toto vyhodnotenie prebehne, e, komisia posúdi možnosť prieť určitú iniciatívu v tejto oblasti. E, teda konkrétne pôjde o zadefinovanie minimálnej úrovne poistenia za zodpovednosť tretich strán, teda poistenia, ktoré bude musieť uzavrieť prevádzkovateľ jadrového zariadenia v súvislosti s bezpečnosťou tohto zariadenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz poslanci, pán Mandel, vítam vás tu. Chcela som to urobiť e, popoludní, ale keďže teraz idete vystúpiť, vítajte. E, vítam vás už teraz, vy tu, navr- vy tu nahradzate pána Bekera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Asi nie je bežné, že už e, počas e, prvého, prvej účasti na výbore sa niekto prihlási o slovo a túto vec považujem za veľmi dôležitú, preto teda som sa takto rozhodol. Chcem sa poďakovať pani Schweiger a všetkým ďalším autorom petície za to, že poukázali na túto tému a aj za to, že prišli na dnešnú schôdzu nášho výboru. Áno, je tu isté porekadlo, ktoré uh, hovorí o tom, že cena je, čo platíte a hodnota to, čo dostávate, asi poznáte eh, toto príslovie a v prípade jadrovej energie to naozaj jasne platí, pretože energia, ktorú dodávajú jadrové zariadenia, to je nič v porovnaní eh, s tými rizikami, ktoré sú spojené s jadrovou produkciou energie. A myslím, že tie očakávania naozaj nie sú prehnané. Ak e, chceme, aby e, boli e, jadrové zariadenia náležite zabezpečené a poistené. Naozaj ma veľmi mrzí, že Spojené kráľovstvo Európsku úniu opúšťa. Ja viem, že ide o kľúčovú príležitosť pozrieť sa Ehm, na jadrovú energiu naozaj od nuly, keďže práve Británia eh, bola silným prívržencom historicky jadrovej energie, takže teraz je príležitosť eh, znova túto tému otvoriť. Takže eh, apelujem na komisiu, nechajme tú petíciu otvorenú, aby sme sa mohli touto kľúčovou otázkou naďalej zaoberať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Áno, áno, jasné. Sme veľmi radi, že ste vystúpili už na prvom e, zasadnutí výboru e, s vašou účasťou. Všetci, všetci by takto mali postupovať. Teraz pani Valina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vítame nového člena, teda ja ho chcem pre, eh, privítať na tomto výbore a dúfam, že sa budeme môcť spolahnúť na tvoju spoluprácu, vždy keď to bude dôležité. V prvom rade by som chcela poďakovať predkladateľom petície viacerým, ktorí tu už prehovorili. A ja si myslím, že pri týchto petíciách je treba jasne povedať jednu vec a to fakt, že odrážajú určitú mm, obavu e, európskych občanov týkajúcu sa jadra, jadrovej energetiky a tomuto, toto si nemôžeme zakrývať, nemôžeme to e, odpálkovať. E, je pravda, že sa riadíme určitými základnými zmluvami a zároveň je potrebné všetky informácie o tejto téme riešiť mimoriadne transparentne. No a ja si myslím, že na to, aby sme vyšli v ústred týmto občanom a ich legitímnym obavám, tak by komisia mala zaviazať členské štáty, aby e, zaviazala členské štáty k určitej o mnoho vyššej miere zodpovednosti, pretože jadrová energia nie je ani taká čistá, ani taká bezpečná, ako sa hovorí. ja si myslím, že treba pracovať na obnoviteľných strojoch energie, a my máme stanovený cieľ 32% v roku 2030 a bolo by výborné, keby sme ho mohli prekonať, ale samozrejme by bolo ešte lepšie, keby si každý členský štát stanovil nejaké záväzné ciele v tejto oblasti. Much, Mr. Weitz. Teraz pán Weitz. Um, thank you. I don't want to repeat. Ďakujem. Ja nebudem opakovať, čo som pred chvíľkou povedal, celý ten svoj prejav. Chcem len povedať, že podľa mňa je v našom spoločnom záujme vo výbore pre petície a myslím, že aj pokiaľ o väčšinu v parlamente, aby sme túto petíciu nechali otvorenú, takže prosím vás, urobme to. Dobre. A teraz znovu dám slovo pani Švager, autorke petície, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj za to, čo povedala stupkynia komisie Dovolte mi, aby som na tomto mieste zopakovala, že budeme naozaj presne monitorovať, o aké sumy pôjde, pretože chcem spomenúť jednu vec. Naša prvá petícia požadovala sumu 400 miliárd, poistnú sumu 400 miliárd a to sme si nejako nevycúcali z prsta, ale ide o výpočet e, francúzskej bezpečnosti pre jadrovú bezpečnosť, bezpečnosť reaktorov e, po fukušimskej katastrofe. Oni vo Francúzsku a v Európe e, teda vyčíslili, prišli s týmto číslom, takže sú to reálne čísla, realistické. No a keď sa tak obzriem, v roku 2014 komisár Oettinger hovoril, že tieto sumy e, sú úplne nerealistické, že nejaké dvojciferné číslo by bolo na mieste, by bolo predstaviteľné. E, už teraz môžem povedať, že to bude málo, nepostačujúce. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dobre, strajme to nasledovne, necháme to otvorené, samozrejme. A potom je naplánovaný v maji seminár kde komisia sa bude zaoberať viac menej tou istou problematikou. Takže necháme to otvorené, nebudeme ale príjmať žiadne kroky vo veci tejto petície. A máme tu ešte ďalšiu záležitosť, kde tá komisia zadala vypracovanie štúdie a my sme spravili to isté v mene tohto výboru, ktorá bude potom predstavená do konca tohto roka. A štúdia má názov ručenie alebo zodpovednosť a cezhraničné dopady jadrovej energetiky v rámci Európskej únie. Tešíme sa na tieto štúdie. Skôr ako budú zadané, tak nie je potrebné, aby sme my prijímali nejaké ďalšie kroky. Okrem informovania výboru ITRE v rámci parlamentu, že táto petícia je na svete a že má následovný obsah a možno eventuálne zaslať list, aby sme upriamili pozornosť rakúskych úradov na túto problematiku, že tým zaoberáme. Dobre. Fajn. A tým pádom máme obrovskú dlhú prestávku na obed. Choďte teraz za asistentami a potešte ich dnes ráno. A naši hostia tiež majú dlhšiu prestávku na obed, ako sme predpokladali. Vidíme sa po obede.